Ja ist jemand, äh, Takže má niekto nejaké námietky proti návrhu programu alebo nejaké ďalšie návrhy? Zdá sa, že nie. Takže ja oznámenia žiadne nemám. A tým prejdeme rovno k bodu programu číslo 3, správa o Srbsku. Chcel by spravodajca niečo dodať? Takže prídeme výkonu rozsudku. Ich äh, möchte Ihnen auch willkommen zur Abstimmung. Takže prechádzame k hlasovaniu. A kompromisný návrh 2, kto je za? Proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 34 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. 35 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 3. Kompromis 3 za. Za proti prijatý. Pozmeňujúci návrh 42 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 4 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmejúci návrh 58 za, zdržali sa zamietnutí, Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatí. 65 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatí, Pozmeňujúci návrh 74, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kontrola. 74, second part. 74, druhá časť. It's closed. Hlasovanie je ukončené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 27 za, 29 proti. Čiže to bolo zamietnuté 71 za. Proti zdržali sa prijatý. Kompromis 8 za. Proti zdržali sa prijatý. 86 za. Prijatý 87 za. Proti. Zdržali sa 89 za, proti, zdržali sa prijatí. Deväťdesiat za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 101 za, proti zdržali sa zamietnutí, kompromis 10 za, proti zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 113 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 11 za, proti zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 132 za, proti kontrola Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 133 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 134 za. Proti zdržali sa zamietnutí. tým aj 137, 136 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 178, Čiže... So it's 181 za, proti, zdržali sa. Zase, že to bolo prijaté, ale overíme si to ešte. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Kompromis 15 za, proti zrali sa prijatí. 187 za, proti zdržali sa prijatí. 188 za, proti zdržali sa zamietnutí. 189 za, proti zdržali sa kontrola. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté 190 za, proti zdržali sa prijatí, 5 za, proti zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti zdržali sa zamietnutí, kompromis 1 za, proti zdržali sa prijatí, 11 za, proti zdržali sa prijatí, 12 za, proti zdržali sa prijatí. Jedna za, proti zdržali sa zamietnutí, dva za, proti zdržali sa prijatí, 3 za, proti zdržali sa prijatí,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 Check. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 34 hlasmi. Kompromis 4. Takže 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. A chcel by som vás požiadať, aby ste sa jasne zúčastňovali hlasovania. Mne to bolo jednoduchšie. No a teraz prejdeme k 89, prvá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnutá. kontrola. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 94 teraz, 94 za, proti zdržali sa zamietnutý kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kontrola 116 za, proti zdržali sa prijatí, 118 za, proti zdržali sa prijatí, 120 za This check I have never made. 120. 120 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 119 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 128 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 129 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 130 za. Proti Takže ešte raz 130 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 131 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 132 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí teda pardon, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatý. 167 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatý. 172 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 12 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 14. Pani Lunáček. Áno, no, ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcel len informovať kolegov, že kompromis je 14 je opakovanie dvoch odsekov, takže z technických dôvodov e, toto odstránime. Dúfam, že to akceptujete. Is that okay? Súhlasíte? Je, má niekto nejaké námietky proti tomu? Zdá sa, že nie. A, takže budeme hlasovať v tom texte tak, ako to navrhol pani Lunáček. Kto je za kompromis 14? Proti? Zdržali sa prijatí. 122, druhá časť, za, proti, zdržali sa, kontrola. Hlasovanie je ukončené. 21 k 32, bolo to zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 123 za, proti zdržali sa zamietnuté, 196 za, proti zdržali sa prijatí 198 za, proti zdržali sa zamietnutí 199 za, proti zdržali sa za prijatí, kompromis 15 za, proti zdržali sa prijatí, Kompromis 19 za. Proti zdržali sa prijatí. 213, 214 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 215 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 216 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, pardon, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 231 za, proti, zdržali sa prijat, zamietnutí, 232 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 28 za, proti, 20, 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 23, 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 26 za, proti, 26 za, ešte raz, za, proti, liberáli hlasovali dvakrát za a proti, takže overíme si to elektronicky. Abstimmung ist eröffnet. Hlasovanie je otvorené. Ist geschlossen. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Neviem, kde sa stratili liberálne hlasy. 27 za. proti, zdržali sa zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 29 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 30 za, proti, zdržali sa, zamieta, schválené, 31 za, proti, zdržali sa, schválené, 32 za, proti, zdržali sa, schválené, dvojka za, proti, zdržali sa, schválené. Trojka za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 4, 5, 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 10 je 12 za, proti, zdržali sa, schválené, 11 za, proti, zdržali sa, schválené, jednotka za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz Otváram hlasovanie. Mám samozrejme sympatie pre pána Milana Mona. Končím hlasovanie. Par, 16 e, za, 38 proti, takže je to zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Elektronické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schvále, správa je schválená. 37 hlasov za, 12 proti, 9 sa zdržali. Blahoželám. Aj spravodajky neblahoželám. Myslím, že je dobrým znamením, že sme obe správy prijali v jednom zasadnutí, pretože je to vlastne signál pre obe krajiny, že si uvedomujeme, aké je dôležité mm, aj medzi týmito dvoma štátmi, aby bol pozitívny e, vývoj a vzťahy. Pani Lunaček, nech sa páči. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom aj všetkým, ktorí hlasovali za túto dobrú správu. Je veľmi dôležité, že sme to prijali pre Kosovo a gratulujem aj e, pánovi Elisterovi k správe o Srbsku. Obe tieto správy pomôžu týmto štátom, aby pokračovali na svojej ceste. Dovolte, aby som zopakovala, čo povedal pán Brok na začiatku hlasovania. Som veľmi spokojná s tým, že členovia všetkých e, strán e, z zhromaždenia pre Kosovo sú tu dnes s nami Eh, je dôležité to ukázať, eh, že prebieha dialog a že dialog je možný, aj keď sa nie vždy dohodneme a zhodneme na všetkom. Predseda, teraz pristúpime k bodu číslo 5 na programe rokovania. Je to správa o implementácii a revízia stratégie eh, pre Strednú Áziu. Je dobre vedieť, že takáto stratégia existuje Spravodajca je pán Mesrič. Poprosím vás, aby ste sa vyjadrili. Lehota na predkladanie pozmeňovací návrhov bol 17. november 2015. Takže teraz pristúpime k výsledku. Poprosím spravodajcu. Dear colleagues, uh, first of all, allow me to... Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať. Chcem poďakovať všetkým, ktorí mi veľmi pomohli pri príprave návrhu správy. Predseda prerušuje rečníka. Mohli by ste prosím všetci odísť z miestnosti, ak nechcete počúvať. Grof Lambsdorff, prosím vás, odíďte z miestnosti. E, aby ste nevyrušovali túto rozpravu. No, Thank you, chair. Um... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade oceňujem prácu všetkých tých, ktorí prispeli ku návrhu textu správy. V prvom rade naši kolegovia, tí na sekretariáte, aj výboru, ako aj e, predstavitelia našej stranickej skupiny. Sú tým, ktorým ďakujem. A ďakujem úprimne aj tieňovým kolegom. Myslím, že sme mali veľmi produktívne stretnutia a aj s tieňovými predstaviteľmi. A ten návrh materiálu, ktorý predkladáme, verím, že e, je vyvážený text, ale zároveň to ešte nie je text, ktorý by nejak obmedzoval konzistentnosť e, v záujme vyváženosti. Rád by som poukázal hlavne na dve veci, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité. Poprvé, aj keď pôvodný návrh správy kladol e, veľký dôraz na ľudské práva, v podstate budeme tu hovoriť o celom spektre toho, čo sa týka e, stratégia pre daný región. A ďakujem za pozmeňujúce návrhy, ktoré viedli ku kompromisu a k vyváženému materiálu, pokiaľ ide o bezpečnostné otázky predovšetkým v danom regióne, tie sú veľmi komplikované a sú dôležité a niekedy sa využívajú e, zo strany niektorých vlád, len aby mohli uzrieť na opozíciu. A tieto úvahy taktiež nási svoju cestu do pozmeňujúcich návrhov. A ešte raz ďakujem tieňovým kolegom za to, že boli flexibilní, zodpovední a veľmi profesionálni e, v rámci prípravy tohto textu. Po druhé, rád by som zdôraznil, aj keď v tomto konkrétnom výbore to nepotrebujeme až tak zdôrazňovať, ale možno to bude dôležité zdôrazniť na plenárke, ak sa to dostane k záverečnému hlasovaniu, a to dúfam. Ide o politiku, ktorá sa týka regionov. že to nie je zmes rôznych prvkov, e, kde sa hovorí o demokracii, právnom štáte a ľudských právach, ale tieto by mali byť e, zohľadnené stále v našich aspektoch zahraničnej politiky. A keď som mal príležitosť stretnúť sa e, s predstaviteľmi rôznych vlád z daného regiónu, mal som dosť problémy vysvetliť im, prečo sa treba sa trvá na plnení protokolov, v protokoloch o boji proti práce detí, a pritom nevšade sa to rešpektuje z ich strany. Takže e, toto by mali byť tie usmernenia, ktoré by mali platiť všeobecne, mali by sme ich presadzovať. A myslím, že v tom kompromisnom texte aj tak sa na to upriamuje dostatočná pozornosť, že tá konzistentnosť e, sa vyžaduje aj pri harmonizácii príslušných e, našich aspektov, ktoré nás zaujímajú, ako som spomínal, ľudské práva, právny štát a demokracia. Predpokladám, že aj tieňoví kolegovia e, sa budú chcieť vyjadriť, takže ďakujem ešte raz aj za vašu pozornosť a flexibilitu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel zablahoželať spravodajcovi k tomu, že vytvoril veľmi dobrý kompromisný text, kde sa naozaj zohľadnilo mnoho e, pozmeňujúcich návrhov a bolo k tomu treba ozaj mnoho politickej citlivosti. Aj viaceré moje pozmeňujúce návrhy boli akceptované. Blahoželám úprimne, nielen e, z hľadiska diplomatickej zdvorilosti, ale úprimne blahoželám tomu materiálu. Potrebujeme sa samozrejme pozrieť aj na susedov, našich susedov a je potrebné, aby sme post- navrhli konštruktívnu cestu späť, e, teda vpred pre vzťahy EÚ Stredná Ázia. Dôležitý je aj tón tejto správy, ako je vypracovaná Myslím, že diferencovaný a flexibilný prístup k jednotku každej krajine tu je potrebný, kde to sa týka eh, aj jednotlivých členských štátov EÚ, aj celkovej politiky zahraničnej v rámci EÚ. Musíme byť koherentní a flexibilní a viditeľní. A toto je hm, práve zdôraznené vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch, aj keď sme dosiahli len do istej miery úspechy, obmedzené úspechy v niektorých krajinách, ale stále je dôležité povzbudiť krajiny v danom regióne, aby zintenzívnili regionálnu spoluprácu a aby vytvorili vyšší stupeň vzájomného prepojenia. A teraz konkrétnejšie pripomienky. Som presvedčený o tom, že keď budeme podporovať ekonomickú spoluprácu a budeme ju pestovať, myslím, že pomôžeme aj pri bojo, v eh, opatreniach proti korupcii, v záujme právneho štátu, demokracie a ľudských práv. A tohoto sa týkajú pozmeňujúce návrhy 42 a 207 predovšetkým. Myslím, že členské štáty by práve mali e, brať do úvahy aj e, dohovor z roku 2000, alebo materiál z roku 2008 o vývoze zbraní. To sa týka všetkých členských štátov aj európskych e, firiem, ktoré majú e, nejaké falošné záujmy v danom regióne. To je kompromis 13 a tu hovoríme o kompromisoch 13, e, pozmeňujúci návrh 188, a kompromis 35, návrh 329, a tam sa použilo slovo sam, to by som práve odtiaľ dal preč. A práve ide o to, aby sme účel tohoto odseku zachovali. A prepojenie stredného, Strednej Ázie na Afganistan v odseku 38, eh, práve túto eh, časť by som tam ponechal. Toto sú moje pripomienky, pán predseda, a tie som predložil aj spravodajcovi a ďakujem mu ešte raz za výbornú prácu a za výbornú spoluprácu s tieňovými kolegami. Ďakujem. López Aguilar. Pán López Aguilar. Thank you, Chair. I would also like as uh, shadow... Ďakujem. Uh, chcem oceniť prácu uh, nášho uh, kolegu pri pána Meseriča pri príprave tejto správy. Uh, platí to aj pre zvyšok kolegov a týmy, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Domnívam sa, že štáty v Strednej Ázie, Ázii um, za posledné roky zvýšili svoj význam v medzinárodných vzťahoch. Boli uh, to, bol to vlastne región uh, orientovaný na export. Takisto produkovali energiu a transportovali tovary medzi Ruskom, Strednou Áziou, Južnou Áziou a Európou. Takže je nepopierateľné, že pre EÚ je tu záujem ekonomický aj strategický v tomto regióne. Našimi pozmeňovacími návrhmi sme sa snažili zdôrazniť viaceré priority. Poprvé, Uznali sme pokroky, ktoré sa urobili a takisto hovoríme, že e, vždy je potrebné zdôrazňovať ľudské práva, budovanie demokracie, demokratických reforiem, tranzíciu týchto režimov, ktoré sú veľmi prezidentsky orientované, rešpektovanie menšín, náboženská e, sloboda, zlepšenie fungovania občianskej spoločnosti a takisto e, korupcia a klientelizmus je potrebné riešiť, pretože tie znižujú efektívnosť štátu. Je jasné taktiež, že tieto štáty by mali by nemali prekračovať červené línie Európskej únie a ako člen výboru LIBE chcem takisto zdôrazniť, že si musíme vziať ponaučenia zo, zo skúseností s teroristickými útokmi, ktoré zorganizoval Islamský štát a celkovo z rozširovania džihadizmu po svete v Strednej Ázii. Musíme predchádzať radikalizmu tým, že budeme e, bojovať proti ISIS, al-Nusra a bojovaniu a obchodovaniu so zbraniami. rôzne sektory spoločnosti, ktoré žijú v zúfalstve, e, sú zdrojom džihadizmu a tie by sme mali uviesť ako cieľ našej práce ako cieľ dialógu, ktorý by mal vzniknúť na základe tejto stratégie EÚ. Mali by sme najmä zvyšovať e, ochotu e, spolupracovať a vymieňať si informácie pri e, boji proti teroristickej hrozbe. Chcem zopakovať ešte raz, že oceňujem prácu kolegov a som veľmi ochotný dosiahnuť dohodu so všetkými politickými skupinami, tak aby táto správa mohla získať podporu všetkých politických skupín. Ďakujem. Mm-hmm. Just check share. Uh, we, are dealing with... Len aby som si to overil, všeobecný rozpočet Európskej únie, absolutorium 2014. Riešime teda teraz absolutorium za rok 2014, to je ďalší bod. Dobre, prepačte. Spravodajca. Ďakujem, budem veľmi stručný. Musím spomenúť, že všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré som dostal, boli konštruktívne a preto som zapracoval dosť veľa z nich do textu. Ďakujem za pripomienky, najmä pánovi Kukanovi. Ja súhlasím eh, s dvomi bodmi, ktoré predniesol. Nie som si istý, E, či text o obchodovaní so zbraniami obvinuje všetkých e, rovnako, ako on hovoril, môžeme o tom diskutovať. Pokiaľ ide o Afganistan, mám návrh znenia, o ktorom môžeme diskutovať oddelenie, ale chápem tú pripomienku a myslím, že áno, je tam argument, ktorý je relevantný. Ďakujem všetkým za pripomienky a teším sa na ďalšiu prácu. Teraz e, hlasovať sa bude 23. februára a potom pravdepodobne to bude predložené v apríli na plenárku v Štrásburgu. A teraz absolutórium. Všeobecný rozpočet Európskej únie. Spravodajkyňa je na ceste do Bratislavy. Nie, pardon, spravodajca je na ceste do Bratislavy, ale pán Kukan pravdepodobne ho nahradí, zastupí ho. Keďže on je v Bratislave, ja mám patriotickú povinnosť ho zastúpiť. Každý pre, preberá svoje zodpovednosti. Ďakujem, pán predseda. Ja prečítam pripomienky spravodajcu pána Predu. Chcem upresniť, že k návrhu stanoviska pre absolutórium za rok 2014 sekcia 3 výkonné agentúry komisie. Tu bolo predložených 15 pozmeňovacích návrhov. Pán Preda hovorí, že on predložil 3 z 15 pozmeňovacích návrhov. Dva sa týkajú CSDP misií, vrátanie poradných misií a školiacich misií, pretože komplexnosť finančného nariadenia a nízky počet zdrojov pre tieto misie komplikujú ich fungovanie. Pokiaľ ide o finančné nariadenia, misie spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky musia byť flexibilnejšie a musia mať dostatok finančných zdrojov. Často rýchlosť a flexibilita sú potrebné priamo v teréne a my by sme mali mať finančné prostriedky na to, aby sme to mohli ponúknuť. Vítam takisto dva, dve osobitné správy e, Dvora auditorov z roku 2015. Jedna správa sa týka EUPOLu, Afganistanu a druhá sa týka boja EÚ proti mučeniu a zrušenia trestu smrti. Je dôležité, aby komisia implementovala všetky odporúčania dvora auditorov v týchto správach. K ostatným pozmeňovacím návrhom Spravodajca súhlasí s pozmeňovacím návrhom 5, ktorý žiada kontrolu ex ante, aby bola lepšie implementovaná komisiou, tak aby určité chyby mohli byť odstránené predtým, než sa schvália výdavky. Spravodajca súhlasí aj s tým, že sa musí urobiť viac, aby E, sa urychlili platby, vrátanie Fast Track Procedure. Toto žiada pozmeňovací návrh 9. Ale spravodajca sa nedomnieva, že stanovisko k absolutóriu za rok 2014 by malo riešiť jednotlivé štáty a hodnotiť rešpektovanie ľudských práv v určitých regiónoch sveta. Myslím, že máme dosť nástrojov, ktoré nám umožňujú riešiť porušovanie ľudských práv a súčasné stanovisko by sa malo sústrediť na, rozpočet, na plnenie rozpočtu na úrovni Európskej komisie. No a na záver ešte poviem, že je obmedzený počet pozmeňovacích návrhov, takže tieňoví spravodajcovia sa nemusia stretnúť. Budeme v kontakte v následujúcich týždňoch s tieňovými a prediskutujeme ich pozmeňovacie návrhy a e, zabezpečíme e, zhodu všetkých zúčastnených. Ďakujem. Thank you, Mr. Uh, uh, on... Ďakujem, pán predseda. V mene Balčity sa chcem sa poďakovať za správu. Členovia SAD e zdôrazňujú, že vo výdavkoch je najviac chýb, je potrebné opraviť chyby, aby sa lepšie implementovali kontroly ex ante. Vyzývajú komisiu, aby predložila návrhy na reformu finančných pravidiel, aby sme sa vyhli omeškaniam výdavkov, operačných výdavkov, vrátanie fast track postupov, ktoré teraz existujú pre humanitárne postupy. Pani Patricia Lonhard-Bart. Nech sa páči. Good morning. Dobrý deň prejem a ďakujem veľmi pekne za záujem AFETu o ex- absolutórium SVČ. A ďakujem aj za to, že vlastne aj dva rady, ktoré sa venoval tieto téme. Takže materiály, ktoré predložil dvor, tam samozrejme berieme do úvahy aj tie pripomienky, ktoré boli vyslovené a aj vyjadrenie AFETu ako návrh stanoviska v súvislosti s SVČ. V podstate, e, keď, tam, keď sa spomínali niektoré mm, aspekty nerovnováhy v súvislosti s vyjadrením AFETu, chcem povedať, že že podpredsednička vysoká predstaviteľka e, zdieľa stanovisko ohľadne potreby reštrukturalizácie SVČ vo viacerých oblastiach a to sa týka napríklad aj komplexného prístupu k zefektívneniu vyššieho manažmentu a na toto práve poukázal aj Európsky parlament ako na určité znepokojenie. Ďalej, vyváženosť e, rodovú, ale aj geografickú, to je tiež aspekt, ktoré sa, ktorému sa venuje veľká pozornosť a v nastávajúcej rotácii sa predpokladá, že sa budeme tejto téme venovať. A samozrejme je tam aj aspekt zásluhovosti, ktorý sa zohľadňuje. A potom je tu ešte administratívna záťaž na vedúcich delegácií a tomuto sa tiež AFED venuje a spomína sa, že SVČ E, e, sa začala zaoberať zjednodušením e, celkovej štruktúry reprezentácií v zahraničí, aby sa dalo lepšie riešiť, teda dali lepšie riešiť návštevy delegácií a aby sme teda čo najlepšie dokázali poskytnúť čo najefektívnejšie služby delegáciám. Ďakujem. Ďakujem. Pani Aliot Ďakujem, pán predseda. Neplatí to len pre toto absolutorium, ale aj budúci e, rok. Musíme trochu skoherentniť návrhy a rozhodnutia, ktoré sa príjmajú na rôznych úrovniach. A dôležité je, aby vysoká zástupkyňa nám urobila porovnávaciu tabuľku každý rok, aby tam boli prijaté rozhodnutia E, ktoré podporujú rôzne krajiny, potom aj dátum, kedy tieto rozhodnutia sú skutočne implementované, teda kedy sa robia finančné prevody a po tretie, v rámci reciprocity tam musia byť aj prípadné opatrenia, ktoré príjmajú tieto štáty, ktorými kontrolujú migráciu, pretože máme dnes veľký problém s utečencami a s, mi- s migráciou. V rôznych zasadnutiach sme hovorili že okrem pomoci, ktorú dávame rozvojovým štátom, je potrebné, aby aj oni nám pomáhali kontrolovať e, migráciu a činnosť, ktorú zrealizujeme e, v týchto štátoch, je jednoduchšia a lepšia ako to, čo robíme potom už, keď tí ľudia prídu k nám. Takže toto musí byť uvedené v správe, každoročnej správe Vysokej zástupkyne. Ďakujem. Herzlichen Dank, Herr Kukan. Vielleicht können Sie es Herrn Breda. Ďakujem. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako prepojiť takéto programy, ako aktívne tlmiť migráciu, aby ľudia v týchto štátoch pôvodu dostali životnú perspektívu, ale takisto aj vlády musia na tom spolupracovať, musia byť ochotné prijímať nelegálnych migrantov, ktorí nemajú právo tu ostať. Napríklad severoafrické štáty dnes ráno sa začala diskusia, to je dôležitý bod a o tomto regióne by sa malo viac diskutovať v tejto súvislosti. A druhá vec, 16. februára bude hlasovanie a dovtedy by sa možno mohol predložiť pozmeňovací alebo kompromisný návrh a poradiť sa o ňom s politickými skupinami a 16. by potom mohol byť zohľadnený pri hlasovaní. Druhý bod je otázka e, rýchlosti programov. Jeden z našich najväčších nedostatkov je to, že potrebujeme príliš veľa času na to, aby tie programy sa odštartovali. To sa netýka iba zahraničných vzťahov, ale aj regionálnej politiky napríklad byrokratické postupy sú u nás veľmi dlhé. A v zahraničných e, vzťahoch, keď napríklad e, peniaze prídu o rok alebo o dva neskôr, tak strácajú účinnosť. Rýchlosť pri týchto programoch je časť tej politickej účinnosti týchto programov. Viem, že je to ťažké vysvetliť e, ľuďom, ktorí kontrolujú rozpočty, pretože oni fungujú iným spôsobom, ale um, je to veľmi dôležité naozaj pre tú účinnosť programov. Prosím, zohľadnite to. Ešte jedna pripomienka. Už musíme konštatovať, že samozrejme takéto správy dvora auditorov majú vždy také zmiešané výsledky pri zadávaní verejných financií a verejnom obstarávaní. To nikdy nebude ideálne a vždy je treba príjmať veľa rozhodnutí, ale vo všeobecnosti SVČ, ktorý zatiaľ krátko funguje, je zlepšil situáciu aj v rámci kapitoly 4, kde je ešte veľa priestoru na zlepšovanie. Treba sa s tým však vyrovnávať aj férovo. A viem, že niektorí spravodajcovia alebo správy, ktoré boli vydané, na základe vyšetrovania e, jeden člen bez poverenia výboru e, vykonal, nezodpovedá e, v skutočnosti. V médiá niektorých krajinách, vo Veľkej Británii, v Nemecku, tom formovali a spôsobili veľké škody. A to škodí samotnej Európskej únii. Keď je tam napríklad uvedené, že je to zlyhanie programu, pretože e, peniaze v Sýrii sa nevydávajú úplne. A tak ja som povedať, že možno, že to bolo múdre rozhodnutie delegácie, pretože vo vojnových oblastiach je ťažké financovať a realizovať projekty. A to znamená, že sa prijalo rozhodnutie, ktoré vychádzalo len z čísiel že sa nedosiahli cieľy, tak eh, to sa mne eh, zdá neoprávnené, pretože niekedy si stanovíme ciele, ale na základe eh, situácie v krajinách sa nedajú dosiahnuť. A podľa nej bolo lepšie, keby vedúci delegácie, SVČ a komisia povedali, že nebudeme ďalej pracovať na týchto projektoch, pretože ciele nie sú dosiahnutelné a nie len kvôli číslam vyrazazovať peniaze. Čiže možno, že to bolo zodpovedné konanie delegácie, že sa peniaze ešte e, nevydali vo vojnových oblastiach. No a preto, aby som teraz ešte rád raz povedal, že v zahraničných vzťahoch hodnotenie projektov musí byť vykonané v súlade eh, s vývojom v, krajín, v krajinách, ktoré nemôžeme my ovplyvniť, keď chceme dospieť nejaké rozumnej pozície a stanovisku. No a keď začneme tvrdiť, že programy budeme robiť len tam, kde všetko je bezproblémové, eh, tak politické efekty ďalšieho vývoja kraj nedosiahneme a preto programy, ktoré sa v niektorých krajinách robia, neustále budú spojené s istou mierou neistoty, ktorú treba zohľadniť, ale alternatívou nemôže byť, že úplne zrušíme programy. Takže potrebujeme nejakú inú metódu hodnotenia, ako je to v iných oblastiach. A preto myslím, že by bolo rozumné, aby rozpočtová kontrola sa zaoberala aj hodnotením okolností, cieľov, využitia užitočnosti a rizik, e, ktoré v takýchto krajinách e, budú vždy e, predstavovať hrozbu. No a sa hovorí, že potrebujeme 90% bezpečnosť, že všetko sa zadarí, tak rozvojovú politiku celkovo môžeme rovno ukončiť a myslím, že to treba úprimne povedať a otvorene, že to treba zohľadňovať a započítavať Samozrejme, treba všetko prísne kontrolovať, ale hodnotenie musí byť spravodlivé a správne, aby to neohrozovalo Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. A ja môžem ešte na záver skonštatovať, že moje vyjadrenia nevyvolili odpor. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k debriefingu. Cesta do Tuniska. Delegácia vycestovala do Tuniska. Pán Kukan, nech sa páči ešte. Áno, je to ešte jeden bod. Eh, druhé udelenie absolutória, všeobecný, eh, všeobecný rozpočet EÚ, ESVČ. A myslím, že by sme sa tým mohli zaoberať. A teraz, vážený pán predseda. Takže návrh bol prezentovaný ohľadne zahraničnej služby EU. Ja som tiež toto, jeden z tých návrhov predložil, pretože som pokladal za dôležité, aby sme poukázali niektoré slabé stránky, pokiaľ ide o rodinné prídavky a treba vyzvať SVČ, aby sa prijali patričné opatrenia na zlepšenie týchto nedostatkov. Pokiaľ ide o ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, chcel by som spomenúť, že v plnej miere súhlasím s návrhom číslo 11, keď dôjde k eh, úprave súčasných finančných eh, eh, pravidel, aby sa zvyšila kvalita finančného manažmentu. A toto treba zachovať. Taktiež si myslím, že treba pripomenúť dôležitosť prijatia nejakých usmernení, na, ktoré by sa týkali upozornenia na nedostatky. To je pozmíci návrh 17. Návrh Eh, ktorý sa týka eh, absolutória komisie. Myslím, že tam nie je potrebné nejak riešiť toto v ďalšom kontakte eh, s bezprostrednom kontakte okamžitom s tienými predstaviteľmi, ale v nastavujúcich týždňoch sa tomu budeme venovať. Na záver ešte chcem spomenúť nadmerný <clears throat> výskyt postov, ktoré majú vysokú, teda tých vyšších postov. Napríklad hlavný poradca alebo podobne. V súčasnosti je ich takýchto vysokých e, postov s vysokým platovým zaradením príliš mnoho. Treba, bolo by teda treba objasniť jednak množstvo postov a aj to, čo má byť náplňou tých postov. Ďakujem. Ja, ich möchte mich oh, gerne zu beiden... Äh... Áno, ďakujem pekne. Ja by som sa rada vyjadrila k obom bodom týkajúcich sa rozpočtu, ak môžem. A vyjadrím sa k ním obom naraz. Tak ako aj v minulých rokoch, naša skupina vidí e, veľké problémy, hlavne v politickom smerovaní európskeho rozpočtu a narastajúcej netransparentnosti alebo nedostatočných eh, kontrolných možnostiach. Z nášho pohľadu rozpočet Európskej únie ide vždy v prospech eh, militarizácie eh, vojenského výskumu a prospech hospodárskych záujmov. A to je na úkor skutočného boja proti chudobe a je to proti e, želaniam bojovať proti migrácii, je to na úkor humanitárnej pomoci a na úkor rozvojovej spolupráce. My všeobecné no zmenu priorit potrebu považujeme za nevyhnutnú, ale aj napriek tomu podporujeme e, samozrejme požiadavku odstrániť všetky chybové kvóty v súvislosti s teroristickými útokmi sa hovorilo o dĺžke pomoci a jej dopadoch a to naša skupina považuje za pochybné a preto pozmejúce návrhy od Turecku, pána Kastalda a pána Korára môžeme len podporiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Chce ešte niekto sa vyjadriť? Čo chcete povedať? Dávam slovo. Pán Kukan, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne všetkým tým, ktorí sa vyjadrili. A asi by bolo dobre, keby sme mali prítomných tedy kedy, keby sa predstaviteľe ASVČ mohli vyjadriť aj k tomu, čo som povedal v úvodnom svojom preslove. Ešte niekto si želá? Nech sa páči? Aha, takže nie. Dobre, tak to. A želáte si vy niečo povedať? Áno, pán predseda, v mene pána Balceta sa chcem poďakovať spravodajcovi a aj Nakoniec e, predstaviteľa SAD vítajú posilnenie usmernení, ktoré by sa týkali e, osôb, ktoré budú poukazovať na nedostatky. A zdôrazňujeme aj potrebu zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky, aby sa dosiahli aj úspory v nákladoch. Okrem toho treba sa aj poučiť z prípadov z minulosti a treba zlepšiť spoluprácu v rámci parlamentu a aj medzi SRČ a parlamentom. Ďakujem. Next point. Ďalší bod. Navšteva Tuniska. Takže poskytnem krátku správu. My sme tam boli ako delegácia 6. a 7. januára. Myslím, že to bol, má celkom zaujímavá cesta. Skúmali sme teraz vzťahy e, s Európskou úniou, prezident, premiér, predseda parlamentu a ďalší vysokí predstavitelia nás prijali. Myslím, že sme jasne vyjadrili, že Európska únia je pripravená podporovať Tunisko v maximálnej možnej miere. No, treba si pritom uvedomiť, že máme ešte aj parlamentné misie, chceme poskytovať pomoc v tom, aby sa vyčerpali všetky možnosti. Vidíte, že v týchto krajinách, kde nie, je, nie sú skúsenosti s parlamentnou demokraciou, aby to videla, ako to všetko prebieha, ako vyzerá parlamentná práca a činnosť. No a je tu veľká miera ochoty podielať sa na diskusiách s príslušnými poslancami príslušných výborov, aby tuniský parlament či vpred projekty v Tunisku, v Maroku, hm. Tunisko Galer, Maroko, pán Gance, Pancery, Ukrajina, tam sa venuje tomu pán Plenkovič. To sú všetko podľa mňa dobré pilotné projekty, e, ktoré na parlamentnej strane môžu pomôcť v rozvoji parlamentarizmu. jasná, jasné priebehy stabilizácia by sa uskutočnil úprimný, otvorený proces, ktorý by viedol k spravodlivým a férovým voľbám, aby bol možný, bola možná zmena moci. A dôležité je, aby aj tá zvolená väčšina bola ochotná, pripravená na to, že v ďalších voľbách môže prehrať. To sú základy demokracie v krajine. Vidíme, že otázky e, vnútornej bezpečnosti veľmi úzko súvisia s hospodárskym rozvojom. Čím menej sociálneho rozvoja máme, e, tým menej e, mladí príjmajú radikálne myšlienky. A Tunisko je vynikajúcim príkladom. Ale viac terorizmu tam je, tým ťažšie bude e, hospodársky rozvoj. Útoky islamistických teroristov na turistov majú za cieľ, aby v Tunisku zničili cestovný ruch Oni chcú chudobu, aby získavali ďalšiu podporu. Vláda v Tunisku si to úplne uvedomuje, že je tu e, toto pôsobenie a preto sme odporučili, aby ten program, ten 5 program, na ktorom sme sa dohodli, aby sa čo najrychlejšie implementoval, aby obyvateľstvo videlo, že existujú cesty k lepšiemu životu. Vidíme, sledujeme demonstrácie, ktoré súvisia s nedostatočným hospodárskym rozvojom, e, nezamestnanosťou. A to je, myslím, dobrá príležitosť venovať sa tomu a stabilizovať sociálne väzby v krajine. A to aj pomocou hospodárstva. A myslím, že Európska únia e, musí veľmi rýchlo pomôcť a nadvezujem na to, čo som povedal o tej rýchlosti našej pomoci, e, keď e, pomoc príde o 3 roky neskôr, tak na to môžeme eh, rovno zabudnúť. A preto treba vyvíjať tlak, aby bola pomoc poskytnutá, hospodárska pomoc pre tie krajiny, eh, ktoré plánujeme v reformných programoch. to je boj proti terorizmu, je to nástroj boja proti terorizmu a je to nástroj boja proti migrácii. A k tomu platí ochota, už sme o tom hovorili v inom bode, eh, aby tieto krajiny boli ochotné spolupracovať a musia byť tiež ochotní prijať neoprávnených migrantov z Európy. A to je jeden z dôležitých bodov, o ktorých hovoríme v tejto súvislosti. Ja by som napríklad rád povedal, že udalosti v Kolíne koncom roka s útokmi na toľko žien to neurobili klasickí utečenci, žiadatelia o azyl zo Sýrie, ale eh, že to bol hm, počet mladých mužov z Alžírska, Maroka a Tuniska, ktorí podľa azylových pravidel a pravidel udelovania štatútu utečenca nemajú žiadny prístup Európskej únie. A myslím, že to takéto súvislosti, keď sa miešajú aj s našim obyvateľstvom, môže to mať hrozné dopady a dôsledky. Preto myslím, že aj v tejto otázke treba úzko spolupracovať. Eh, v Líbii má hrozný vývoj na krajinu, pretože tým, že v západnej časti je ISIS čoraz silnejší, tak tlak, tu vyvia tlak na stabilitu v Tunisku, a niektorí hovoria, a povedali to aj počas návštevy, videl som, nevidel, ale určite som sa to až tam, že sú návrhy, a nie, že Tunisko nemá byť samotným cieľom, ale má byť destabilizované a potom cez južnú časť chcú prejsť na alžírske ropné polia, čím pod väčší tlak sa dostáva ISIS eh, v Sýrii a Iraku, a tak je väčší potenciál eh, dostať sa k alžírským ropným poliam so všetkými dôsledkami, ktoré to so sebou prináša. Je tu úzka spolupráca s krajinami Sahelu a ISIS eh, dáva alebo dá mladým ľuďom v Nigerii alebo inde 200 eur a ako bojovníkov ich eh, privedie do Líbie. A to s veľkým úspechom, že v takýchto krajinách, eh, keď v takýchto krajinách nemajú žiadny príjem, eh, tak príjmem tieto peniaze, čo je v týchto krajinách predstavuje veľmi veľa peňazí. A keď má niekto 21 rokov, ľahko sa nechá naverbovať, to pokušenie je veľmi veľké. A preto to treba vnímať, a treba vnímať celkový kontext v tomto regióne, treba vnímať celkovú oblasť, ako to súvisí so stabilitou v týchto krajinách. A preto myslím, že by sme mali rýchlo pomôcť. Ja myslím, že Tunisko je tomu jedinou krajinou, ktorá má šancu na rozvoj, na mierový rozvoj. Čo skoro 5 rokov od arabskej jary. No a Tunisko je jedinou krajinou, e, ktorou sa dohodli na e, mierových metodách. No a v protiklade s inými krajinami e, to súvisí s tým, že je tam stredná trieda. Myslím, že Tunisko myslím veľa to súvisí s turizmom, ale len 7% HDP pochádza priamo z cestovného ruchu súvisiacimi oblastiami 14 alebo 15 takže sú ďalšie oblasti hospodárske, ktoré majú potenciál a sú silné. Tu elity, ktoré majú aj francúzske vzdelanie, takže e, to aj v myslení vedie k tomu, že to umiernení e, islamisti a sekuláristi e, sa dokázali dohodnúť na vláde. S predstaviteľmi sme sa stretli a, a to myslím takto aj v tom dialógu spoločenskej organizácie je možné. Boli to štyri skupiny ktoré nutili, boli to zamestnanci, zamestnávateľia, združenie právnikov, e, odbory, mimovládne organizácie. To znamená, že stabilita krajiny vyš, vyšla z občianskej spoločnosti, čo podľa mňa je e, jedinečné a treba to podporiť a treba si uvedomiť, že dve z týchto štyroch skupín sú v boji v súvislosti s mzdovou politikou. To je tá klasická konfrontácia medzi odbormi a zamestnávateľmi. Ak má nastať nejaký zlom, tu, tak by to bol príklad. Ak Tunisko zlyhá, tak by bola veľmi malá nádej, že sa to podarí niekde inde. No a preto Treba vnímať Tunisko ako dôležitý príklad rozvoja v Severnej Afrike. Chceme dosiahnuť nejaký demokratický rozvoj a vývoj, čo je v našej, čo je v našom vlastnom záujme, aby sa ten ohnivý kruh kole Európy ďalej neuzatváral. Ďakujem pekne za pozornosť. Pani Aliot Mari. Ďakujem pekne, predseda. Ja myslím, že vaša analýza situácie v Tunisku e, je veľmi zaujímavá a skutočne korešponduje a zodpovedá analýzam, e, ktoré robia moji priatelia v Tunisku. Ja by som rada dodala jeden malý detail k tomu, čo ste povedali. Ja myslím, že e, občianská spoločnosť je tiež eh, posilnená aktivitami žien. Ja nepoužívam často tento argument, to viete, ale viem, že eh, ženy v Tunisku zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. A druhá vec, a pôjdem tým smerom, ktorý ste povedali, o, o ekonomickom rozvoji. Je jedno svedectvo po eh, tuniskej, tuniskej revolúcii. Rada rozhodla, ja som bola ako ministerka zahraničných vecí v mojom návrhu o hospodárskej pomoci, hlavne pre e, stred Tuniska a centrum Tuniska pre rozvoj infraštruktúry a obchodných vzťahov. Nuž a viem, že to stále e, nebolo spustené, čo už je 5 rokov, 5 rokov po prijati tohto rozhodnutia. Takže jeden návrh e, v rámci vzťahov medzi Európskym parlamentom a Tuniským parlamentom myslím, že by sme mohli zriadiť nejaký výbor alebo spoločnú pracovnú skupinu, ktorá by nám umožnila, čo by nám umožnilo sledovať implementá- reálnu implementáciu rozhodnutia o finančnej pomoci, ktoré sú príjmané Európskou komisiou a Európou. A to by posilnilo imič parlamentu, bolo by to niečo veľmi konkrétne a umožnilo by nám to tiež vytvoriť nejaké prepojenie medzi rozhodnutiami a reálnou prácou v teréne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Tenok. Uh, Ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o migračnú krízu, prečítal som si eh, v správach, že Švedsko je pripravené deportovať 80 tisíc eh, nezákonných migrátov Rád by som teda toto, túto posolstvo posunul ďalej aj vašmu, vašej kancelárke. Zrejme aj Nemecko je, pri, je pripravené uplatniť teraz nejaké nové opatrenia ohľadne migrácie. Tiež sa to týka aj tých, ktorí sú e, nezákonne vo vašej krajine a nakoniec aj v Kolíne, ktorí spôsobili e, e, tie nepríjemné skutky tak si myslím, že aj v mojej krajine to asi bude dosť ťažké a priam nemožné, keď proste by sme sa snažili e, v referende e, pôsobiť v záujme zotrvania, e, respektíve keď sa bude hovoriť o Brexite. Keď vlastne stá tisíce ľudí zo Stredného východu a Blízkeho východu sa snažia dostať do vašej krajiny, tak je to naozaj ťažké, ťažko eh, ukazovať prstom a obviňovať Európsku úniu, či už právom alebo neprávom. Takže z hľadiska Brexitu by toto mohlo byť eh, katastrofálne pre Spojené kráľovstvo, pokiaľ by sme museli odísť z Európskej únie, pretože migračná kríza má veľmi málo dočinenia s našimi vzťahmi voči Bruselu. Pokiaľ ide o situáciu ohľadne ISISu, som presvedčený o tom, že teraz už ISIS stráca územia vzhľadom na zvýšenú leteckú ofenzívu USA aj e, európskych spojencov, ale dokonca aj e, Rusi útočia, aj keď väčšinou na sily, ktoré sú zamerané proti Asadovi, ale predsa len máme veľký problém aj v Líbii a aj ohľadne zraniteľnosti v Tunisku. Takže že predpokladám aj to, že keď v Iráku prehra ISIS a bude e, vytlačený aj zo Syrie, že sa budú chcieť preskupiť tie vojska ISISu e, zrejme v Líbii. Takže treba pôsobiť aj na Líbiu, aby sme zároveň aj tam ničili spolu, teda ničili ISIS podobne ako v Sýrii a v Iraku. Je e, Myslím, že vlastne aj to, že sa začalo pôsobiť na E, ropné zdroje a prístup k financiám pre ISIS, tak to vedlo k tomu, že už na teraz e, znížili o 50% platy pre svojich e, veliteľov. Ale keďže som predsedom skupiny priatelia Kurdistanu, tak vieme, že aj tam je veľmi zlá situácia. Tam vlastne aj finančne sú na to veľmi ťažko a naozaj to môže byť vážnym problémom, pretože vojaci, pešmergovia predovšetkým, nedostávajú poriadny žold a je tu ozaj nebezpečie, že ISIS tam na severe by mohol opäť získať späť územia, ktoré stratil. Takže predpokladám, že by bolo dobre využiť aj kontakty, ktoré v členských štátoch máme s tými, ktorí sú zodpovední za bezpečnostnú a obrannú politiku. Plánujeme aj stretnutie e, s priateľmi Kurdistanu v Štrasburgu a predpokladám, že ministri obrany v našich členských štátoch a dokonca aj premiéry by mohli pohovoriť o tom, čo sa dá v tejto veci urobiť. Určite, ak kurdské sily e, stratia bojovú morálku, tak to by bolo ako rovno odozdať tie územia ISISu. Ďakujem. Ďakujem, e, Charles. Ja som myslel na chvíľku, že sme sa dostali do debaty o Tunisku, ale e, dúfajme, že nie. No a ešte k jednej osobitnej veci sa chcem vyjadriť, a to trošku radikálne. Veľká Británia nie je v Schengene, nezúčastňuje sa na azylovej a migračnej politike EÚ a iným vyčíta, že e, teraz vlastne má zámienku opustiť, alebo že má dôvod opustiť Európsku úniu. Ja nechápem tú logiku. Eur- e, Veľká Británia by sa mala podielať na tej správnej politike, ale nemala by hodnotiť e, iných, iné členské štáty za prácu, na ktorej sa sama nezúčastňovala. E, sme teraz v takej situácii, že vyše 20 rokov Európska únia nemala v rukách primerané nástroje, ktoré potrebovala. Bolo jej to stále odopierané. Pred 20 rokmi sa vyrokovala zmluva z Amsterdamu a Európskej únii e, bola odopretá azylová a migračná politika. A na tom sa podielala okrem iných aj vláda Spojeného kráľovstva. A samozrejme aj e, vláda francúzska mojej krajiny e, ale to nie je chyba Európskej únie. Európska komisia pred 12 rokmi navrhla, aby e, balkánske štáty boli označené ako bezpečné štáty pôvodu, aby e, tam osoby mohli byť vracané späť jednoduchším spôsobom. A toto bolo e, Európskej únii odopreté. A mohol by som takto pokračovať. Ja ako predseda EPP v ústavnom konvente e, v novembri 2002 som navrhol, aby sme mali Európsku pohraničnú stráž a pobrežnú hliadku, pretože Schengen nemôže existovať bez toho, aby e, sme nemali dobre zabezpečené vonkajšie hranice a zabezpečenie vonkajších hraníc vlastne bolo e, zverené štátom ako Grécko, Malta, ktoré administratívne sú slabé a nevedia e, zabezpečiť tie hranice. My sme sa spodahli e, na tieto krajiny, že to urobia. Nemecko na to, na tom ušetrilo veľmi veľa peňazí, treba samozrejme povedať keď sme sa na to nezúčastňovali, ale teraz bohužiaľ zistujeme so zhrozením, že Gréci nezvládajú tú ochranu hranice a nezvládnu ju pravdepodobne. A keď niekto tvrdí, že spolková kancelárka pozvala 100 tisíce ľudí do Európy, to je nesprávne, to je nepravda. Toto opakovanie, neustále opakovanie týchto vyjadrení majú za cieľ len vnášať medzi ľudí nedôveru. V piatok večer v Maďarsku 10 tisíc žien a detí e, ležali v špine a vtedy nemecká kancelárka a e, rakúsky kancelár viedli telefonický e, rozhovor o, o, Neme- o Maďarsku a povedali, že týmto, iba týmto je potrebné dať útočisko. A to, bolo, to bola pozvanka pre týchto 10 tisíc ľudí, nie 100 tisíce ľudí. A keď niekto tieto tvrdenia stále o, o, opakuje, tak to len posilňuje ten migračný tok. Ja si myslím, že je dobré, že máme medzi sebou aj šéfov vlád, ktorí sú ľudskí, ktorí majú trochu ľudskosti a nenechajú ženy a deti uh, v takej strašnej situácii. Som veľmi rád, že máme aj šéfov štátov a vlád, ktorí si občas spomenú na e, ženevský dohovor, ktorý musíme dodržiavať. Keď je niekto e, vojnový utečenec a skutočný žiadateľ o azyl, pretože sa musí e, báť v dôsledku svojho význania, politického presvedčenia a tak ďalej, takýto človek musí byť prijatý. A to znamená, zároveň, že z Európy musíme vrátiť tých, ktorí nemajú právo tu ostať. A o tom je práve to zabezpečenie vonkajšej hranice. S tým dôsledkom napríklad, že e, musíme nejako vyriešiť Grécko. ak v dohľadnej dobe e, nezačnú veci fungovať v Grécku, včera večer sme už videli, ako to môže dopadnúť, môže sa naozaj stať, že vonkajšia šengenská hranica bude prebiehať v Macedónsku v štáte, ktorý nie je členom EÚ. Pretože ak jedného dňa e, začnú všetci konzekventne odmietať Švédsko, Rakúsko, Dánsko, Nemecko a posielať ľudí späť, tak potom budú preťažené Slovinsko a Chorvátsko a budú medzi tým ľudia, pardon, štáty, ktoré E, budú prijímať celý ten tok ľudí. My sme dnes hlasovali o Kosove a o Srbsku. Všetko sa to potom bude hromadiť, tie masy ľudí na Balkáne, v balkánskych štátoch a tam vznikne obrovská explozívna masa, obrovský e, súd pušného prachu, ktorý potom exploduje. A ja som veľmi rád, že my máme kancelárku, ktorá myslí nielen na Nemecko, ale aj v širšom kontexte. Máme už len pár týždňov, aby sme to vyriešili. Um, od Balkánskeho samitu v oktobri do e, teraz, e, to, je, to je celý čas, ktorým vlastne máme. A teraz sa neimplementuje ani na Balkáne, ani v Taliansku a tak ďalej. Samozrejme, Nemecko musí viac vyhosťovať e, neoprávnených, neoprávnené osoby z Alžírska, z Maroka. Ľudia môžu letieť do Istanbulu za 40 eur a potom sa pridajú do sírskeho toku utečencov. Ale to samozrejme nejde, čiže s týmito e, krajinami musíme vyrokovať. Tieto krajiny musia tých ľudí brať späť. No a s Tureckom e, musíme mať takú spoluprácu, aby tí ľudia nakoniec vlastne ani nevstúpili do Grécka. O toto tu ide a ja vás prosím, e, konkrétne nad tým trošku porozmýšľajte, hlbšie sa nad tým zamyslíte, čo to znamená. Nemôže dochádzať k takej situácii ako v minulosti, že znova v júni sa zídeme na nejakom samite a budeme sa pozerať na mŕtve deti na pláži. Pretože keď tých ľudí budeme len tlačiť späť, tak tí ľudia napriek tomu budú utekať e, pred vojnami, ale aj z takých afrických štátov ako Eritrea napríklad, a budú prekonávať obrovské ťažkosti, obrovské štrapácie a napriek tomu pôjdu cez Stredozemné more a v Stredozemnom mori, nám už potom nezostáva nič iné, len s Frontexom tých ľudí zachraňovať. Pretože ľudský život je e, prvoradý. A preto je veľmi dôležitá táto diskusia s Tuniskom a má to rozhodujúcu hodnotu, aby sme viedli rozhovory s Tureckom. No a Libanon, 4 e, milióny obyvateľov a 1,4 milióna utečencov – a teraz nejaká iná krajina e, vy, e, príjme 20 tisíc osôb, ktoré boli vybrané expertami. No to je úžasný výkon, naozaj úžasný výkon na zmiernenie situácie. Pani Mogherini rokuje a my potrebujeme mandát e, líbyská vláda ale vlastne neexistuje. Ale musíme mať taký mandát, aby sme mohli vstúpiť do libyských vôd a bojovať proti tým pašerákom. A potom už môžeme tých ľudí len zachraňovať, ale nemôžeme ich tlačiť späť. A preto je to takisto také napínavé. A bol, bol by som rád, aby e, nebola Merkelová marginalizovaná v diskusii, pretože 100 tisíce ľudí údajne pozvala k nám, ale to je alibistická výpoveď a to nie je pravda, to je klamstvo. Je to naozaj alibistické, keď, keď to niekto hovorí. Ľudia ukazujú prstom na nemeckú kancelárku a hovoria, že ona toto všetko spôsobila, ale nie je to také jednoduché. Teraz pán Parňov a ja sa vrátim o pár minút. Oui, euh, merci, président. Ďakujem, pán predseda, za e, dobrý príspevok. Ja som bol s vami v tej delegácii 6. a 7. januára, ktorá išla do Tuniska. A ako to aj povedal opäť predseda, je to pravda, je to globálna problematika. Ale Tunisko, ako bolo opakované viackrát, e, je v prvej línii. Táto blízkosť s Líbiou, ale takisto e, je tu aj problematika Blízkeho východu, ak Tunisko nebude stabilné a stabilizované a ak ho nebudeme podporovať, tak e, to budeme my, ktorí budeme prvými obeťami. E, keď e, sa začnú odzrkadľovať obrovské problémy tuniského štátu. Naša delegácia bola včas menovaná, pretože eurotuniské alebo európsko-tuniské problémy neboli nikdy také veľké a, a máme teraz spoločné problémy. Čiže e, nie, nejde tu iba o teroristické hrozby, ale aj e, sociálne a ekonomické problémy, ktoré sú bezprecedentné. Stretli sme sa s prezidentom Tuniska, samozrejme, s pánom Esepsi E, stretli sme sa s Abibom Esidom, s premiérom, takisto s predsedom um, z, um, parlamentu Mohamedom Naserom a takisto s ministrom e, rozvoja a medzinárodnej spolupráce s pánom Ibrahimom, takisto s ministrom finan- obrany a takisto s členmi zahraničného výboru tunískeho parlamentu. Všetci sa zhodujú na jednej veci Situácia je veľmi nebezpečná, urgentná a je potrebné teraz vytvoriť posilnené partnerstvo s EÚ. Ekonomické problémy, to už som spomínal, 25 turizmu Tunisko stratilo e, počas posledných rokov. Cestovný ruch predstavuje 7 hrubého domáceho produktu Tunisku, Tuniska, takže naozaj je to veľmi veľká strata. Minulý týždeň Nie, vlastne tento týždeň bolo prijaté dôležité rozhodnutie v Európskom parlamente. Schváli, schválili sme oslobodenie od dovozných cieľ e, tuniského olivového oleja Nebolo to jednoduché, pretože ako pripomenul predseda, určitý počet poslancov Európskeho parlamentu nechceli zaviesť túto politiku solidarity. A musím zopakovať, že pozícia týchto poslancov je naozaj veľmi škodlivá. Uh, až vražedná nielen pre Tunisko, ale aj pre nás samotných. Takže ja veľmi vítam, že nakoniec to, prijať, to rozhodnutie bolo prijaté väčšinou poslancov parlamentu. Opakujem, týka sa to oslobodenia tuniského olivového oleja od e, cieľ. No a ďalšia vec, terorizmus. Daesh uh, robí pokroky, postupuje v Líbii, uh, v južnej Líbii a takisto zlá správa. Uh, Včera alebo predvčerom parlamente v parlament v Tobruku odmietol, zamietol e, vládu národnej jednoty, nevyslovili e, im dôveru, hlasovali proti a to je naozaj veľká obava, e, veľká hrozba, ktorá sa spája aj s Tuniskom, pretože majú tieto dva štáty 500 kilometrov spoločnej hranice a tá hranica je naozaj priepustná. Viac ako 1 milión líbyských utečencov odišlo do Tuniska a vlastne destabilizujú ekonomiku Tuniska. A takisto tá hranica je často prekračovaná. Aj Tunisania e, niekedy odchádzajú a pripájajú sa k teroristickým skupinám, ako napríklad Daesh v Líbii. No a po tretie, musíme ešte pripomenúť to, že politická situácia je veľmi napätá, e, najmä e, v rámci väčšinovej politickej strany, ktorá zvíťazila v posledných voľbách, Ida Tunes. A tam je e, roštiepenosť v tejto strane. A táto politická kríza prichádza vo veľmi zlom časovom okamihu, kedy vlastne krajina pre, prežíva aj sociálnu, spoločenskú krízu. A tá sa spája s tým, že už neexistuje dôvera medzi výkonnou mocou, politikou a tuniskými občanmi, ktorým e, rapidne klesá kúpyschopnosť a takisto vidia, že ich sloboda je obmedzovaná, okliešťovaná a to ich znepokojuje. Takže je to naozaj explozívna situácia, výbušná situácia v Tunisku. E, ako som povedal, je to spojené s terorizmom, so e, veľmi zlou ekonomickou situáciou, s politickou krízou a takisto so spoločenskou krízou. A toto je teraz obrovská úloha, ktorá pred nami stojí. Musíme posilniť naše politické, ale aj ekonomické partnerstvo s Tuniskom. Ďakujem. Uh, thank you very much, Mr. And next... Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Kastaldo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja som veľmi rád, že vás tu vidím ako predsedu. Ah, con i colleghi per questa missione. Devo dire che ci siamo trovati tutti all'unanimità concordi sul fatto che la situazione... tiež zúčastnil cesty do Tuniska a situácia je skutočne závažná. Treba povedať tak, ako hovorili už kolegovia. Napoleon už, kedy si hovoril, že územie sa dá dobiť veľmi ľahko, ale čas naviac sa nedá získať. Čas je najdrahší kapitál. Situácia v Tunisku sa následne musí pripočítať, a ktorú budú splácať ľudia na Magrebu, ako my všetci v širšom kontexte. Potrebujeme konkrétne riešenie požiadavkov populácie. Treba sa vyrovnať s krízou a riešiť to, že stovky a milióny mladých ľudí, ktorí momentálne nemajú perspektívu pracovného miesta. Toto sa dramaticky zhoršuje, na ulici, v uliciach sa protestuje, aj predseda vlády, s ktorým sme sa stretli, kolega Parňo, s kolegom Parňo, to vedia aj kolegovia, ktorí boli na tej misii, že je tu riziko radikalizácie a okrem toho je riziko, že ľudia si budú pripadať, že ich revolúcia bola zradená. Mnohí mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili revolúcii, revolúcii si hovoria, že súčasná e, vláda nedokáže adekvátne a efektívne riešiť situáciu. Je to ťažké za prvé preto, že veľmi ťažko sa dajú sklúbiť požiadavky revolúcie s tým, čo je schopná vytvoriť demokraciu zárodku. potrebujeme čas a na to ani potrebujú našu podporu a expertízu, pretože oni nemajú ani len tie nástroje, aby dokázali viesť funkčný parlament. Nemajú efektívnu administratívu, ktorá by bola schopná využívať prostriedky, ktoré tam uvoľňujeme. Oni ich nedokážu ani využiť. Potrebujeme spolu s nimi pracovať a viesť ich k tomu, aby reformovali administratívu a prispieť k tomu, aby vytvorili funkčné parlamentné štruktúry, aby mali politické skupiny, ktoré budú schopné riešiť výzvy. Rovnako to treba vnímať z pohľadu perspektívy. Ja spolu s kolegami, spravodajcami na tejto správe z vlastnej iniciatívy na tom budem pracovať. Vďaka našej podpore a pomoci, ktorá musí prísť teraz, pretože my nemôžeme čakať rok, dva, tri e, na to, aby sme prípadne e, finančné prostriedky využili na mieste. Potrebujeme e, jednať a konať. Potrebujeme posilniť všetky sektory hospodárstva a rovnako musíme pomôcť, aby dokázali využívať trh, aby dokázali využívať také nástroje, aby mohli vstúpiť na náš trh, aj občianská spoločnosť, ktorej leží na srdci výsledok revolúcie, stále vníma veľké časti hospodárstva ako tie, ktoré nedokážu riešiť situáciu. A preto mladí, ktorí nemajú prácu a nevedia pred sebou budúcnosť, tak im musíme nejakým spôsobom pomôcť. Pred nami je teda obrovský E, obrovský diel práce. Spolupráca musí byť obchodná, ekonomická, ale predovšetkým politická, kultúrna, jednoducho, komplexná a celostná. Musíme toto partnerstvo chápať ako strategické. Ak sa pozrieme na to, že by e, sa mohol zmeniť ďalej režim, že by sa mohlo stať, že k moci sa dostane nejaká silná osobnosť, tak vzhľadom k tej blízkosti a problémom Líbie eh, by sa mohla uskutočniť destabilizácia a prenikanie politických prvkov a nezabúdajme na to, ako povedali kolegovia, že zhruba 4 až 5 tisíc eh, zahraničných bojovníkov pochádza vlastne z Tuniska. A tí sú teraz eh, v islamskom štáte a inde. Dá sa povedať, že sú tam mnohí mladí ľudia, ktorí sú vzdelaní, majú veľmi dobré vysokoškolské vzdelanie a o to zaujímavejší sú práve pre islamský štát. Pokiaľ my nedokážeme efektívne toto riešiť, kedy sa hovoril napríklad o fonde na obnovu, ktorý samozrejme musel byť veľmi cieľne využívaný a zameraný, aby zdroje neboli fragmentované a neefektívne využívané, tak sa môže otvoriť cesta tým, ktorí by mohli, ktorí by mohli využiť túto situáciu rodiace sa demokracie. Takže v tejto správe vlastne iniciatívy sa týmto všetkým musíme zaoberať tak, aby sme politicky dokázali pomôcť Tunisku. Nejde len o obchodnú politiku, pretože pokiaľ nerozšírime kontext, tak implicitne už predpokladáme to, že naša činnosť bude obmedzená, teda neefektívna a nebude riešiť výzvy a potreby. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela eh, zareagovať na to, čo povedal kolega eh, Tano, ktorý hovoril o Švédsku. Ja eh, práve prišla zo Švédska a, a jasné, že Švédsko sa dostalo do veľmi reštriktívnej situácie, zmenilo svoju orientáciu. No a prečo? A pretože v týchto zmenách sa operáme o to, že nie je veľa krajín, preukázalo solidaritu a nepomohli pri náprave náročnej situácie, humanitárnej situácie, ktorá sa vyskytla v našich susedných krajinách a na druhej strane Stredozemného mora. Aké bolo rozhodnutie? My sme povedali, že tieto osoby môžu prísť v rozmeroch možného. Prepočítali sme to a povedali sme, že 80 tisíc osôb mohlo byť eh, vyhostených, eh, ak ich žiadosť o azyl eh, nebude akceptovaná, takže to nie je ešte potvrdené, ešte nevieme, čo sa presne stane. Boli vykonané prepočty a výpočty a výsledok bože 80%, 80 tisíc ľudí by mohlo byť vyhostených. No a teraz k tomu, čo sa stalo v Kolíne. Ja ako feministka myslím, že je veľmi dôležitá, že treba zdôrazňovať eh, to, čo sa stalo. Nuša, eh, sexuálne útoky na ženy, a eh, bolo mi dôležité venovať sa tejto otázke už oveľa dlhšie a oveľa väčším dôrazom. Sú to kroky, ktoré dajú využívať xenofóbne. No a je zaujímavé a táto aktualita. E, my, my sme dokázali zvládnuť e, túto otázku. My sa zaoberáme touto otázkou veľmi dlho a tiež otázkami bezpečnosti žien, pretože je to hrozné. A vyvoláva strach, situácia v Európe vyvoláva strach. No a na záver e, by som chcela poďakovať pánu predsedovi Brokovi. Myslím, že to bolo veľmi dobré všeobecné vystúpenie, ktoré sa týkalo väčšiny e, rokov e, toho, čo sa dnes deje. No a čo sa týka Angely Merkelovej, ona ukázala, že e, medzi členskými štátmi je veľmi malá ochota a vôľa pomôcť. No, potrebujeme spoločné aktivity, opatrenia pri hľadaní riešenia a je sklamaním, čo sme skonštatovali v iných členských štátoch. čo e, no ona ukazuje to smerovanie, ktorých treba, ktorým treba ísť, treba e, zaručiť e, solidaritu a podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to potrebujú. A preto ja jej veľmi ďakujem a bolo by lepšie, keby viacerí z nás hovorili týmto istým jazykom. Uh, I just wanted to reply Ďakujem pekne, ja som chcel len zareagovať na to, čo ste povedali o stanovisku Veľkej Británie a nevidíte odôvodnenie a dôvod, prečo to, čo sa deje na kontinente, je pre nás problém, čo sa týka spoločného imigračnej politiky. Už, áno, máte pravdu, tá línia, ktorú presadzujú euroskeptici, je taká, že politika nemeckej vlády, a musím povedať, že E, nemeckí kolegovia e, v našej skupine majú iný prístup interpretáciu toho, e, čo vaša kancelárka robí. No ale ľudia, ktorí chcú, aby Veľká Británia odišla z Európskej únie, tvrdia, že vaša vláda a ďalšie vlády dajú európske pasy žiadateľom o azyl alebo utečencom a keď získajú a keď získajú občianstvo, tak budú môcť žiť v, vo Veľkej Británii, kde máme systém a jazyk, ktorému rozumia mnohí ľudia. Takže toto je, je len o Nemecku, je to o, o slobodnej, slobodnom pohybu, pohybe, ak 2 milióny ľudia e, prídu e, do Nemecka v ďalších rokoch a všetci dostanú nemecké, e, nemecké pasy, tak mnohí z nich môžu prísť do anglická. To je ten argument, ktorý správne či nesprávne mnohí povedajú, novšia. oni chcú ísť do Nemecka, Rakúska alebo Švédska, tak ešte rozmýšľať nad tým, prečo sa nesnažia dostať do Veľkej Británie. Možno, že to je vec, na ktorou sa treba zamyslieť. Druhá vec. Nemecko nemá tradíciu veľmi rýchlo dávať pasy ďalším príslušníkom ďalších národov. A my sme často obviňovali z toho, že veľmi pomaly udelujeme nemecké občianstvo. A preto použiť tento umelý argument, že Nemecko teraz sa využíva veľkosti nemeckého alebo anglického jazyka ľudí, že chce poslať do Veľkej Británie takéto nie sú skúsenosti. Budeme mať stranu, ktorá je považovaná v Nemecku pravicová uh, alebo extrémisticky pravicová, ktorá je uh, členom EKR a dostanete informácie od týchto ľudí. which are racist speeches, partly uh, speech. Sú uh, uh, rasistické prejavy, prejavy, ktoré sú blízko k antisemitizmu dostávate informácie vašej skupiny od takýchto ľudí, tak eh, želám vám veľa šťastia, keď to je základ vášho úsudku. Ďakujem pekne. Nuž, tento bod musíme teraz ukončiť. A teraz eh, musíme počkať na vypočutie, alebo je, máme ďalší bod. Kedy začína to vypočutie? Teraz. No dobre, takže Môžeme pozvať ľudí na vypočutie.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 Dámy a páni, chcel by som vás požiadať, aby ste sa usadili. Teším sa, že dnes sa môžeme sa zúčastniť a usporiadať toto vypočutie. Práve som sa zamýšľal nad tým, kedy som poprvýkrát, alebo prvýkrát počul o občianskej vojne v Kolumbii a mal som vtedy 8 rokov. V roku 1954 som videl na majstrovstvách sveta o futbale kolumbijské e, mužstvo a už vtedy sa hovorilo o ťažkej situácii kvôli občianskej vojne v Kolumbii. Takže to už bolo pred viac ako 60 rokmi. Takže to znamená, že viac menej v takomto dlhom čase je v krajine stále občianská vojna, pričom vieme, že občianské vojny sú často brutálnejšie ako vojny, pretože vojna medzi bratmi je spojená s najväčšou nenávisťou. A preto som rád, že dnes môžeme hovoriť spolu a môžeme spolu hovoriť o tom, že napriek mnohým pokusom z minulosti napriek mnohým zlyhaniam z minulosti, sa teraz vedú rokovania, ktoré majú výhľad a šancu na úspech. A našou úlohou doviesť to do úspešného konca a z tohto dôvodu sa musíme snažiť zaoberať sa touto témou tak, aby to podporovalo mier, aby to bolo dobre. Pán Jaramilo a pán Markés dnes sú s nami v spojení a treba ich vyzvať k tomu, aby sa snažili dosiahnuť úspešné uzavretie tohto procesu a obidvom by som chcel poďakovať za to, že dnes s nami vedú rozhovor. Počul som, že je to pre vás veľmi skoro ráno, chceli ste o 4 ráno stávať a preto vám, pán Jarmilo, aj pán Markez, ďakujem za to, že ste sa podujali na to a budete nás informovať o vašom pohľade na vec. A predtým, než dám slovo pánu Jaramilovi, ako boli dohodnutí, rád som chcel dať krátko slovo pánu Gavoríkovi, ktorý je spolupredsedom zhromaždenia Eurolata a udelujem mu týmto slovom, nech sa páči. Elmar, e... Eh, ďakujem pekne, Elmar, pán prezident, a ďakujem všetkým prítomným. V prvom rade mi dovolte, aby som vyjadril eh, pánovi Brokovi poďakovanie v mene Eurolatu za zorganizovanie tohto vypočutia. Je to veľmi vhodné časové a je veľmi rozumné, že Európsky parlament je tak zblízka e, dianiu v Kolumbii a v Latinskej Amerike. Pravdepodobne sa nachádzame v záverečnej fáze tragickej histórie mnohých latinskoamerických krajín. Cestou Kolumbie sa asi skončia hnutia, ktoré v 20. storočí e, mali veľmi aktívny život v Latinskej Amerike. Takže predpokladáme, že aj touto cestou sa dopracujeme k tomu, že v Latinskej Amerike zavládne demokracia a Európa by nemala stáť ďaleko od tohoto vývoja, pretože Kolumbia je pre nás veľmi drahou krajinou, milou krajinou, pretože to, čo sa tam deje, pre nás predstavuje začiatok novej, novej doby pre Kolumbiu. A chcem pripomenúť, že Európsky parlament len minulý týždeň schválil uznesenie na podporu mierového procesu a podľa mňa je to veľmi významný krok. E, svojimi rozhodnutiami Európsky parlament preukazuje aj tento jednotný postoj a našťastie Európsky parlament minulý týždeň schválil toto uznesenie jednohlasne. Ďakujem za to, Elmar, a ďakujeme za to, že môžeme byť prítomní na tomto vypočutí a zaujímal nás skutočne tento významný mierový proces. Ďakujem ešte raz. Teraz dávam pánovi Havitovi slovo, ktorý zohral významnú úlohu v príprave tejto konferencie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Týždeň potom, čo Európsky parlament eh, povedal teda vyjadril to, čo môj predrečník e, vyjadril, teda podporu formou uznesenia mierovému procesu v Kolumbii. A toto je významné, že tu v Bruseli e, sa vyjadrila podpora mierovému procesu naprieč celým spektrom politických strán zastúpených v Európskom parlamente. A to je veľmi významný signál, že sme za mier. Je to poprvý krát čo E, sa európska verejnosť aj to z tohoto panela môže takto zapojiť. Minulý rok som mal tú čest, že som bol prítomný na mierových rokovaniach v Havane a stretol som obe strany. A e, toto vlastne zvolala mimovládna organizácia Spravodlivosť pre Kolumbiu. E, odišiel som odtiaľ s presvedčením, že táto najdlhšie trvajúca občianská vojna má perspektívu čo skoro skončiť a samozrejme budeme veľmi radi, keď budeme môcť byť prítomní aj pri podpísaní mierovej dohody. Dúfam, že aj dnes sa ešte rozšíria naše obzory. Pani Mogherini súhlasila s tým, aby bol prítomný pán Gilmor na našom dnešnom zasadnutí. Pán Gilmor je E, predstaviteľom e, ZVČ v tomto zmysle. A verím, že pred Kolumbiou, pred Kolumbiou stojí nová, lepšia budúcnosť. A k tomu, verím, prispieje aj dnešné naše vypočutie. Ďakujem. Teraz by som rád dal slovo pánovi Charamilovi, ktorý je hlavným vyjednávačom kolumbijskej vlády a vysokým komisárom pre mier. Poprosím ho, aby vyjadril stanovisko svojej vlády. Nech sa páči, máte slovo. A, takže troška som pocitil závisť, keď som videl, ako tam pijete tú kávu. Určite v Kolumbii máte lepšiu kávu, než my tu v Európskom parlamente. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nemusíte mi až tak závidieť, pretože som musel vstať o 4. ráno. Ale ďakujem vám veľmi pekne za toto pozvanie. A ako povedal aj predstaviteľ Španielska, e, veľmi si vážime, že e, teraz v mierovom procese, ktorý u nás prebieha, Európsky parlament podporil mierový proces svojim uznesením z minulého týždňa. Rada mieru vlastne e, sa zaoberala dvoma významnými vecami teraz v nedávnej dobe. Jednak rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN o príprave e, osobitnej misie, ktorá bude verifikovať e, situáciu v Kolumbii. A táto rezolúcia bola schválená len pred 4 dňami, teda v pondelok tohto, dňa, tohto týždňa. Je to dosť nezvyklé, pretože to bolo schválené na rade jednohlasne a všetky, e, členské, teda všetky štáty Bezpečnostnej rady to schválili a to sa stalo v Bezpečnostnej rade len 14 krát v histórii a tým sa reaguje vlastne na požiadavku aj zo strany kolumbijskej vlády, aj zo strany revolučných síl FARC. Takže toto práve ilustruje, že už situácia dozrela, aj ten proces ako taký dozrel a že tu je potreba v tom našom svete ktorý e, je zaťažovaný toľkými problémami, že už najvyšší čas rieši túto vojnu, ktorá trvá 50 rokov. Pre mňa je tu nesmierne dôležitá jedna vec, a to je dohoda o obetiach. E, e, k tomuto dohode sme dospeli 15. decembra s Farkom a viem, že v Kolumbii je viac než 3000 obetí a, a 70 e, z obetí malo priamo možnosť sa vyjadriť v Havane na tom paneli, ktorý sa spomínal. Čiže chceme vytvoriť e, skutočne spravodlivý systém aj ohľadne reparácií a tak ďalej. Niečo takéhoto sa v rámci transformácie ešte u nás nikdy nestalo. A nakoniec je dôležité, že tu prebieha možnosť e, rokovania medzi vládou a gerilou a predstaviteľmi gerily. Tých 50 rokov konfliktov určite eh, predstavovalo veľa násilnosti a preto treba skladať účty za to, za čo je ktorá strana zodpovedná. A obetí bolo mnoho, treba zabezpečiť spravodlivosť a reparácie čo najlepším spôsobom. A predovšetkým máme veľký cieľ pred sebou, aby sa násilnosti už nikdy nediali a aby už neboli obete. Ako sa budeme snažiť toto dosiahnuť? No, v podstate kombináciou justičných mechanizmov, čiže vytvoríme aj osobitný súd a ten bude mať svoju jurisdikciu a to bude po ukončení tohto konfliktu. Okrem toho tu budú ešte aj mimosúdne alebo nesúdne orgány, špeciálna komisia napríklad alebo špeciálna osobitná jednotka, ktorá bude hľadať tzv. zmiznuté osoby počas konfliktu. A okrem toho sa zavedú nové spôsoby reparácií. Je tu dosť mnoho ambícií, ktoré vláda má v tomto smere. Budeme taktiež sledovať parametre, medzinárodné parametre a budeme dodržiavať medzinárodné záväzky krajiny a veľmi pozorne skúmame príslušné dokumenty, napríklad, e, ako som už povedal, dokument o za, založení alebo zriadení nového justičného orgánu. Budeme sa riadiť aj odporúčaniami e, odporúčaní OSN o e, transformácii v oblasti justície a tak ďalej. Dôležité, aby aby aj tá druhá strana, teda gerila, e, vzala na seba zodpovednosť za to, čo bolo vykonané. A budeme mať aj tzv. komisiu pre spravodlivosť, tá sa bude zaoberať otázkami reparácií a určite sa bude o tomto rokovať a to podrobne. Toto sú povedzme hlavné príklady, ktoré sme doteraz teda chceli spomenúť a v prvom rade od roku 2010 sa prezident Santos rozhodol historicky posunúť krajinu smerom ku mieru a uznal, že už prišla chvíľa ukončiť konflikt. Zároveň aj vyššie velenie Farku sa dopracovalo k takémuto rozhodnutiu a preto sa začalo veľmi rigorózne, rigorózne postupovať. V Havane prebiehalo najprv obdobie šiestich e, mesiacov dôverných rozhovorov, začalo to v roku 2012 a 26. augusta 2012 sa v Havane podpísal príslušný dokument, ktorý naštartoval tento proces a týka sa to aj odzbrojovania a v podstate to zahrania aktivity na strane vlády aj Farku. Čiže je tu určitá vízia. A je to vízia, ktorú zdieľajú obe strany ohľadne ukončenia konfliktu v Kolumbii a ide o uznanie toho, že záver konfliktu povedie k odzbrojeniu a ku e, tomu, že bývalí, bývalí bojovníci e, revolučných síl FARC sa v podstate e, zaintegrujú do spoločnosti, do mierovej spoločnosti. Dôležité, aby neskončili tie rokovania fiaskom a určite chceme začať po ukončení konfliktu budovať mier. Chceme zabrániť tomu, aby konflikt v Kolumbii pokračoval akýmkoľvek spôsobom. Preto sme sa dohodli, že budeme vytvárať aj na vidieku nové pracovné príležitosti, aby e, sa umožnila lepšia politická angažovanosť, aby sa občania mohli viac zapájať aj do politickej činnosti a dospeli sme k dohode aj o téme drog tom zmysle, že ten, naozaj treba to riešiť, aby chudobní ľudia na vidieku nemuseli pestovať koku a tak eh, si zarábať na živojutie. Takže máme do, zatiaľ 4 dohody a, a celkovo tá základná zmluva má 6 bodov. Najdôležitejšieho zatiaľ nám chýbajú ešte postupy, ktoré sa týkajú to, čo sa týka konečné, teda ukončenia konfliktu, takým klasickým spôsobom. Čiže na jednej strane FARC musí e, sa vzdať svojich zbraní, čo je trošku pre Kolumbícov ako tak len, že by sa ľahko vzdali všetkého. Ale samozrejme, keď dôjde ku procesu transformácií, treba umožniť aj politickú transformáciu FARC aby mohli vzniknúť ako nová politická e, strana a aby sa bojovníci z Farku mohli zaintegrovať do spoločnosti. Čiže treba im poskytnúť priestor, aby sa mohol začať budovať mier aj na územiach, ktoré e, mal pod kontrolou FARC. A úloha mieru je úlohou, ktorá sa týka viacerých regiónov v Kolumbii. A musíme sa teda veľmi teritoriálne presne zamerať a zaangažovať spoločnosť aj na regionálnej a na lokálnej úrovni. Čiže nazývame to teritoriálny mier. A toto ešte e, môžem neskôr vysvetliť podrobnejšie. Ďakujeme teda medzinárodnému spoločenstvu a predovšetkým Európskej únii za to, že nás sprevádzajú v tomto procese. Čiže sú tu dva významné témy, ako vieme. Jednou je podpora, ktorú môžeme dostať pri implementácii dohôd. A toto je reakciou na veľmi presnú agendu. Sú to dohody veľmi ambiciózne, týkajúce sa rozvoja vidieka, a alternatív voči nezákonnému pestovaniu koky. A potom je tam tá reintegrácia, zaintegrovanie bývalých bojovníkov Farku do spoločnosti. Ďakujem aj pánovi Gilmorovi, ktorý je tu prítomný dnes a ďakujem za jeho odporúčania ohľadne spolupráce. Dôležité je, že európska spolupráca funguje na baze koordinácie s kolumbijskými inštitúciami, a verím, že toto postupne budú čoraz výraznejšie a silnejšie inštitúcie v rámci našej krajiny a medzinárodné agentúry, ktoré tu budú pôsobiť na našich územiach, verím, tiež e, prispejú veľmi pozitívne. Ešte na druhej strane bude veľmi dôležité, ako som už naznačil, sú tu niektoré kritické aspekty a to sa týka garancií v zmysle e, toho, že medzinárodné spoločenstvo bude sledovať plnenie dohôd a ako už bolo povedané v rámci Bezpečnostnej rady a aj na základe uznesenia Európskeho parlamentu to sledovanie politické je veľmi dôležité a tá podpora zo strany medzinárodného spoločenstva je dôležitá a pre nás je to veľmi pozitívna správa aj do budúcich rokov a je to pozitívne aj pre rozvoj Latinskej Ameriky a pre ďalšie generácie Kolumbícov. Verím, že to bude pozitívne, keď sa tento 50-ročný konflikt ukončí. Ďakujem. Äh, Ďakujeme veľmi pekne za túto prezentáciu. Ku koncu ste povedali, že ako e, európsky by sme mali dať podporu e, procesu, musíme o tom diskutovať. Je to veľmi dôležitá práca. My spolupracujeme aj s ukrajinským parlamentom, marockým, tuniským, tanzánijským, presne z podobných dôvodov a viem si predstaviť, že aj tu by sme našli v parlamente väčšinu za to, aby sa schválila takáto spolupráca E, pre parlament e, mm, takáto spolupráca medzi parlamentmi. Takže ďakujem za návrh. Určite o tom budeme neskôr detailne diskutovať, čo by sa v tomto ohľade muselo zrealizovať a urobiť, aby sme prispeli k stabilite vo vašej krajine. E, bude teraz rozprava alebo najprv všetky prezentácie? Pristúpime ku krátkej diskusii s vami, pán Jaramilo, pán Charamilo. Máme tu 5 otázok. Ma, nemáme veľa času, preto musíme uh, prejsť tými otázkami stručne, takže minútu, minútu a pol. Pán Luis de Grandes, nech sa páči, máte slovo. Sí, gracias, señor presidente. ďakujem za slovo, pán predseda. Vítam aj túto možnosť eh, v kontaktu s pánom Charamilom cestou eh, internetu. A ako povedal spolupredseda Eurolatu, tento parlament jasne vyjadril podporu mierovému procesu v Kolumbii. Tým, že eh, bolo prijaté jednohlasne to uznesenie na podporu mierového procesu v Kolumbii a všetci sme pripravení nechať e, detaily, ktoré nás môžu, povedzme zle názorovo, od seba vzdialovať, že tie necháme bokom a sústredili sme sa práve na to hlavné a dôležité. Takže chceme využiť túto príležitosť a počuť váš názor. A čiže e, skôr, než by sme poukazovali na rozdiely, chceme sa sústrediť na to dôležité. Veľvyslanec vašej krajine v EU, ktorý obhajuje vašu vec, pripomenul dôležitú záležitosť. 50 mierových procesov nedopadlo dobre, pretože sa nepodarilo e, pre, ukázať ľudu, aký by to bol prospech, čo by bolo pozitívne e, dosiahnutím takýchto dohôd. A je správne, že ste spomínali aj Bezpečnostnú radu a v tomto zmysle je to tiež obrovská podpora a veľmi významný krok. Ale mám jednu pochybnosť. Myslím, že ťažkosti tejto prechodnej alebo dočasnej justície to môže byť dosť ťažké. A chcem tu poukázať na dôležitý aspekt e, vzájomnej dohody a aspektu, ktorý sa týka beztrestnosti. Myslím, že toto asi občania by ťažko e, mohli vnímať a ľahko to môžu prijať. Takže treba jednoznačne poukázať na zodpovednosť a aj na chyby a e, kto je za čo vinný. Takže tento aspekt zodpovednosti u tých, e, ktorí proste konali tak, že dôsledky sú veľmi vážne, to, na to treba poukázať. A práve si myslím, že aj politická účasť alebo zapojenie sa do politickej, politickej aktivity je v tomto zmysle dôležité. Alebo dôležitým aspektom. Čiže ale chcem zdôrazniť, že je dôležité e, prevziať zodpovednosť za svoje činy. A chcem taktiež povedať, že e, dôležitý je aj aspekt, čo sa bude diať zbraň, so zbraňami. Viem, že e, je v krajine ešte aj problém E, aspektom rozvoja, ale nebudem ďalej už e, využívať tento čas. Takže hlasil sa aj pán Howitt, ale už má k dispozícii slovo, takže nech sa páči. Ďakujem pán Charamilo za účasť na diskusii. My sme e, hovorili spolu aj v Havane a som veľmi rád, že môžeme trošku podporiť takýmto spôsobom záverečnú mierovú dohodu. Chcem uznať fakt, že um, vo vašej krajine je ešte stále opozícia voči mierovému procesu a treba pochváliť snahu vašej vlády, že sa snaží nastoliť mier na, napriek tomuto odporu. Moja prvá otázka je, aký je súčasný stav eh, verejnej mienky, či podporuje, ako podporuje mierový proces v Kolumbii. Chcem sa takisto spýtať, eh, či Európsky parlament môže hrať ďalšiu úlohu. Vy ste sa stretli eh, s pánom Gilmorom a akú úlohu on chce zohrávať. Ako môžeme my ako poslanci tomu napomôcť? A potom, aká je úloha ozbrojených skupín, ktoré sú proti mierovému e, procesu paramilitaristické skupiny, ako vy ich čítate, do akej miery sú schopné rešpektovať mier a budú právne zodpovedné v budúcnosti? No a na záver som vďačný, že ste opäť zopakovali, že mierová dohoda bude obsahovať aj bezpečnostné záruky. To je veľmi dôležité, o tom sme hovorili a uh, Vieme, že um, aké masakre robila Unione Patriotika a že to narušilo mierový proces v minulosti. Je tu nebezpečie, že masakre sa zopakujú. A čo môžete vy dnes povedať, ako majú fungovať tie bezpečnostné záruky v tej zmluve? Môže Európska únia pomôcť a predísť opakovaniu histórie? Ďakujem. Enok. Pán Tenok. Ďakujem, pán predseda. Pán Charamio, tu som. Ja som veľmi rád, že v mene EKR môžem podporiť toto vypočutie a chcem uh, poďakovať svetkovi tohto dialogu. Teraz je už finálna fáza tohto dialogu. Ja som navštívil Kolumbiu, hlboko rešpektujem tento proces a v, minulý, v minulosti som čítal veľa článkov o tom, aké obrovské zmeny táto krajina zrealizovala pod vedením pána Uribeho, vizionárskeho prezidenta. On navštívil Európsky parlament, bol veľmi o, odvážny. Ja som mu vtedy zagratulovala, podporil som ho verejne. Prezident Sandos takisto pred troma rokmi sme sa stretli v Bogote, keď som bol členom delegácie Európskeho parlamentu za EKR a aby sme podporili FTA um, s Peru a s Kolumbiou. To bola veľmi úspešná dohoda. Ďakujem aj Bezpečnostnej rade OSN, aj mojej vlastnej vláde, ktorí nezvyčajne sa zhodli na tom, že je potrebné poslať verifikačnú misiu na monitorovanie ukončenia občianskej vojny. Dúfam, že sa to zopakuje e, aj v Sýrii takýto podobný e, proces. Bohužiaľ, Bezpečnostná rada P5 e, nie je taká zjednotená tu ako v Kolumbii. Jediný raz počas môjho protokolárneho života sa poďakujem aj Kube za sprostredkovateľskú úlohu. 23. marca podľa mňa je realistický čas na podpísanie mierovej dohody. Vyše 200 tisíc ľudí zahynulo za 50 rokov konfliktu. To je najdlhší občianský konflikt na západnej pologuli. Milióny ľudí museli utiec do svojich domovov. Je to teda veľký dôvod na oslavu dnes, že sa to končí a Máme konečne realistický program vo forme dohody o justícii a reparáciách. Medzinárodne uznané vojnové zločiny nebudú chránené beztrestnosťou, dojde k odzbrojeniu a k reintegrácii geril a bojovníkov Farku do politického hlavného prúdu. A takisto je potrebné zabezpečiť e, odmínovanie krajiny. Ako vidíte plné odzbrojenie a reintegráciu bojovníkov Farku? Často sú prepojení a spájaní s e, obchodovaním s drogami. E, takže a ako sa to zrealizuje? No a potom takisto odminovanie e, najmä tých odľahlých oblastí vašej krajiny. To bude ťažké. No a na záver poviem, že je to obrovský úspech ja si viem predstaviť, že niekto z tohto procesu by mal dostať aj Nobelovú cenu mieru, napríklad vy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj pánovi Chramíňovi. V prvom rade e, sme plní nádejí e, z toho, čo ponúka tento proces. vychádzajú sa aj z dohod, teda územie, E, e, osobitná jurisdikcia, premiér, e, otázky riešenia drog a tak ďalej. Sú tu otázky, ktoré samozrejme nám ešte robia starosti a poprosím vás, aby ste o tom povedali troška viac. Hlavne pokiaľ je o polovojenské skupiny. A tam tí, mm, vieme, že niektorí náčelníci už ako sa dostali z väzenia, opäť začali vraždiť pre všetkým odborárov, a išlo o ťažiarský priemysel. Viem, že úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva tam tiež poukazuje na to, že sa zaregistrovalo za posledných 20 e, mesiacov dosť e, vražda. Teda čo hodláte robiť s týmito zločineckými e, bandami? aby sa náhodou nestalo to isté ako po genocíde, ktorú má na svedomí Unión Patriotika. Ďakujem. Sí, muy buenos, muy buenos días. Eh. Prajem veľmi dobrý deň. Pán Chramilio, ďakujem vám za to, že ste dnes tu s nami. A tiež by som vám chcel vyjadriť, že nás teší tá nádej, ktorá, ktorú vidíme aj my. A aj vo svetle toho, eh, ako sme tu v parlamente podporili váš mierový proces, chcel by som vám ako poslanec Európskeho parlamentu vyjadriť podporu aj osobitne. Takže pokiaľ ide o mierový proces, chcem sa popýtať toto. Je tu otázka, ktorá nám robí starosti v celom procese eh, rokovaní. To sa týka treba organizácií občianskej spoločnosti, najmä ženských organizácií. Vieme, že ženy e, boli veľmi postihnuté samotným konfliktom a počas e, ďalšieho procesu by som sa ešte chcel opýtať na niečo v súvislosti s, minulým, e, teda s minulotýžňovým uznesením Európskeho parlamentu. Spomínali ste teda či by sa dalo do tej mierovej e, zmluvy zakomponovať ešte nejaké ďalšie prvky. A prvá otázku, ktorú chcem položiť, to je, tá sa týka odídencov, teda tých, ktorí, sú, e, ktorí museli opustiť svoje rybitky v rámci krajiny. A toto je tiež dôležité kritérium, ktoré treba riešiť a sú tu určité aj legislatívy, legislatívne iniciatívy, ktoré sa týkajú hospodárskeho a sociálneho vývoja. A s tým, že sa veľká pozornosť sústreďuje hlavne na niektoré regióny v Kolumbie. Teda myslím, že tí odidenci, to je veľmi dôležitá stránka veci. Ďakujem. EPP teraz nebude mať rečníka v ďalšom kole. Augustín Diaz Demera preto teraz dostane slovo na krátke vyjadrenie, ak súhlasíte. Pán Demera. Muchas gracias, señor president. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Prvé moje slovo je slovo poďakovania vysokému komisárovi pre mier a hlavnému vyjednávačovi kolumbijskej vlády. A chcem taktiež zablahoželať prezidentovi Santosovi za to, že prevzal na sebo to riziko a začal eh, rokovať o mierovom procesi, procese. Pardon. Eh, predpokladám, pán Hermilio, že budete vedieť reagovať na moje pripomienky. S veľkým záujmom som sledoval tú skúsenosť, o ktorej hovoril Medzinárodný súdny tribunál z hľadiska spravodlivosti premiér a z hľadiska toho osobitného transformačného procesu v justícii, čo plánujete vo vašej krajine zrealizovať. A e, pokiaľ je o Eduarda Hunter, no proste o generálneho prokurátora. V máji 2015 v Bogote eh, prijal, teda prezentoval nejaké myšlienky, napríklad toto. Štáty majú možnosť rozhodovať o modeloch spravodlivosti, ale najvyššia zodpovednosť eh, teda tí, ktorí boli najviac zodpovední, tak tých treba aj potrestať, tí, ktorí boli zodpovední za zločiny. Čiže ide o to, teda súd má určitý postoj k tomuto a teraz sa pozrieme na to, čo povedal generálny fys- e, prokurátor. Nie sú potrebné také tresty, ktorú, ktoré budú znamenať e, zbavenie slobody. Zbavenie slobody. Teda zákon o amnestii Takže e, v podstate e, predom, že Senát e, bude o tomto rozhodovať a tam je aj FARC zastúpený. Slovo. Za ALDE teraz pán Faria. Ďakujem, pán predseda. Sula. Pán Charmino, ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. Chcem sa spýtať nasledovné. Po ratifikácii tých dvoch mierových rozhovorov na Kube prezident Santos podpísal to, že FARC začne odovzdávať zbranie a že je na to 60 dní ešte pred podpisom záverečnej zmluvy. Je dôležité, aby FARC nemal v rukách zbranie. O tom nie je pochyb. Ale keď máme 7 tisíc bojovníkov e, v rámci krajiny, otázka je, ako sa bude potom pristupovať k týmto demobilizovaným osobám. Ďakujem. Pán Charamila, nech sa páči, môžete predniesť eh, reakciu na túto diskusiu. Bueno, muchas gracias. Eh. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. Boli veľmi zaujímavé a vopred sa ospravedlňujem, ak si nebudem pamätať mená všetkých tých, ktorí e, predložili svoje otázky. Prvá otázka o spravodlivosti a bezstretnosti a o politickej účasti. Isté, toto je veľmi komplikovaná situácia, ale je súčasťou tohto procesu. A má pravdu europoslanec, keď hovorí, že toto cestou by sme mali zabezpečiť, aby tu neexistovala beztrestnosť. Ale sú tu ešte dve ďalšie veci. Poprvé, nikdy e, sa nestalo, aby sa nejaká gerila ochotne, aby nejaká gerila prestúpila ochotne pred nejaký súd. Prepokladám, predpokladám, že to sa týka aj Medzinárodného trestného tribunálu ale v podstate ide o kombináciu všetkých týchto mechanizmov, či už súdnych, justičných alebo aj mimosúdnych. Proste tá kombinácia má garantovať maximálnu, maximálne uspokojenie e, požiadaviek tých postihnutých. A záleží aj od toho, ako sa to bude kombinovať aj s politickou účasťou. Táto je tiež dôležité, toto je dôležitý aspekt, ak teda tá transformácia má prebehnúť úspešne z vojenských organiz, vojenskej organizácie na politickú organizáciu, keď hovoríme o Farku. A bez politickej transformácie mier možný nebude. A keď hovoríme o sankciách, tak o to sa to bude odvíjať a k tomu budeme mm, potrebovať teda dôveryhodné orgány, a chcem povedať, že toto je téma, na ktorej ešte pracujeme. Snažíme sa nájsť tú správnu vyváženosť, rovnováhu medzi tým, aby sa e, sankcie uplatnili, ale taktiež, aby došlo k politickej transformácii. Ďalšia otázka e, od pána poslanca Havarda. Politická situácia e, v Kolumbii e, sa vyvíja smerom k, k demokracii a samozrejme prebiehajú veľmi intenzívne rozhovory. Existuje tu aj politická polarizácia, ale tá je postupne menej a menej výrazná. Napríklad, e, keď hovoríme o rezolúcii Bezpečnostnej rady, tak v tomto smere e, temer neboli žiadne hlasy, ktoré by, boli, ktoré by sa odchylovali od tónu tejto rezolúcie. Ešte chcem povedať aj to, že samozrejme každá debata je vítaná, aj povedzme iné názory, ale tá polarizácia, ktorej svetkami sme boli svetkami vzera v minulých rokoch, tá postupne sa zmenšuje. Európska únia a hlavne Európsky parlament e, e, nám ukázali viacero vecí. Máme svoj cieľ. No, napríklad pokiaľ o tie e, zločinecké skupiny, na ktoré ste poukazovali aj vy, máme určité výzvy pred sebou a tie sa týkajú justičného systému. No, a súvisí to aj s postupom boja proti organizovanému zločinu. Čiže musíme bojovať proti organizovanému zločinu a s tým majú skúsenosti určite aj viaceré európske krajiny, e, kde majú podobné javy notoricky, to vieme aj z Talianska, prípadne aj zo Španielska. A preto aj skúsenosti e, od vás nám určite poslúžia a budú užitočné. Čiže treba rozložiť organizácie mafiánskeho typu alebo také, ktoré ohrozujú bezpečnosť krajiny. Môžu mať aj pozadie politické a samozrejme ide o to, aby sa e, u nás e, posilnil, e, posilnilo, posilnila klíma bezpečnosti aj cestou transformácie tých bojovníkov Farku na politickú stranu. Kuba veľmi profesionálne postupovala pri e, podpore tohto mierového procesu a vieme, že teda Kuba nie je teraz bohatou krajinou, ale predsa len pomáha a ďakujeme podobne teda Kube aj Norskému kráľovstvu za podporu. No a pokiaľ ide o FARC, tak e, vieme, že FARC e, úzko spolupracoval s organizovaným zločinom, pokiaľ ide o drogy. Máme dôkazy aj o tom z Havany, že e, velenie e, Farku má e, veľmi silný vplyv na svojich ľudí a napríklad keď došlo k jednostrannému pokoju zbraní, tak naozaj proste bol možné presvedčiť, že keď bol vydaný rozkaz, teraz proste bude pokoj zbraní, nestriela sa, tak naozaj to bojovníci dodržiavali. Čiže disciplína tam vládne v radoch, v farku, ale sme si vedomí aj rizik, ktoré existujú. Ďalší poslanec sa pýtal na tzv. zločinecké skupiny a hovoril o vraždách eh, významnejších predstaviteľov. Chcem povedať toto. Tie vraždy eh, v Kolumbii za 36 rokov sú na najnižšej úrovni. Čiže dostávame sa na podobnú úroveň, ako bola mm, pred začiatkom eh, ozbrojeného konfliktu a rozvinutia Eh, aktivít eh, zločineckých skupín v oblasti drogovej. Takže môžeme sa sporiť o tom, aké sú tie presné čísla, ale pristupujeme k tejto téme veľmi vážne. Asi nie je vhodné spájať tieto nové organizácie eh, s polovojenskými skupinami, ktoré fungovalo aj v roku 2000, okolo roku 2000 a boli demobilizované v roku 2006. Teraz e, máme čísle so zločineckými skupinami, ktoré sa snažia tiež získať územia a tam realizovať svoju trestnú činnosť. E, ale sme si vedomi toho, že tu existuje vážna hrozba na, na viacerých častiach nášho územia a budeme sa snažiť e, rozložiť tieto skupiny a verím, že naša policia, štátna policia bude aj naďalej úspešne na tomto pracovať. Je to výzva a oceníme aj pomoc Európskej únie, únie v boji proti organizovanému zločinu. Ďalej, aspekt soci- občianskej spoločnosti. V prvom rade povedali sme, že sa budeme snažiť realizovať každý bod e, dohody e, s Bezpečnostnou radou OSN a budeme organizovať veľké fóra, kde sa budeme venovať jednotlivým témam a pozveme na tie fóra aj 1500 účastníkov, pokiaľ ide o politickú tému, polnospodárskú tému, E, drogy a tak ďalej. Pre všetkým sa budeme sústredovať na tie regióny, kde čo najaktuálnejšie. Napríklad pokiaľ je obete e, týchto bojov, tak e, to sa týka vlastne celého teritoria našej krajiny. Ale chceme veľmi blízko byť v styku s občanmi a priamo s nimi rokovať. No a samozrejme, aktivity v Havane, tie rokovania sú tiež dôležitý a, tam, dôležité a tam sa tiež bude pokračovať v týchto aktivitách. A keď sa hovorí o ženách, na čo tu bolo poukázané, budeme vytvárať aj podvýbory, ktoré sa budú zaoberať otázkami žien. A v tomto zmysle e, samozrejme prizveme aj expertky, aby sa oni sami e, venovali ten žien, pretože poznajú e, ten aspekt, ten uhol pohľadu žien najlepšie. Samozrejme, že toto všetko ešte nie, nestačí. E, úloha ženy e, sa taktiež, e, bude významná teda úloha ženy aj pri budovaní mieru. Vieme, ženy ako odborníčky, ale ženy aj ako matky, úloha ženy v rodine a je mnoho ďalších aspektov, ktoré sa žien týkajú. Vláda si je vedomá, že tento proces Ehm, bude pokračovať, aj keď e, ťažko to nazvať dôverným procesom, ale vláda sa určite bude snažiť, aby sa aj táto súčasná fáza postupne uzavrela a tá tzv. dôverná fáza, aby sa mohlo už potom verejne rokovať s predstaviteľmi FARC. Pokiaľ ide o odidencov, ktorí museli opustiť svoje domy v rámci krajiny, tak e, O tomto sa taktiež v Havane e, rekuje, a rokuje a rozbiehame tzv. kataster všetkých vidieckých oblastí v Kolumbii, kde sa budeme snažiť zabezpečiť ochranu vlastníctva a zabezpečiť teda aj práva odidencov a bude sa to týkať aj reštitúcie pozemkov a cestou toho katastra e, sa budeme snažiť riešiť e, aj túto tému. E, predpokladám, že aj v Francúzsku, aj v Švedsku nám ponúkli pomoc s touto témou a my to vítame. Tým istým smerom sme sa dohodli na Kube aj na tom, že odidenci budú mať možnosť vrátiť sa na svoje pôvodné bydliska. A vďaka dohode sa nám podarí potom iniciovať realizáciu samotných týchto procesov, predovšetkým v eh, departmente Antiokia. Dve posledné otázky sa týkali Medzinárodného súdneho tribunálu a potom aj prokuratúry a o hlavných hlavných zodpovedných e, za e, hrôzy vojny. Tak e, začali sme transformačný proces a určite sa pozornosť bude venovať vyšetrovaniu tých naj závažnejších prípadov a pokiaľ ide o e, prokurátora Monte Alegreho, tak e, ten sa aj v Havane vyslovil, že pôjde o obmedzenie osobnej slobody, aj keď to nebude priamo uväznenie, ale E, neviem, či by FARC boli ochotní len tak podpísať, že skončia vo vezení, ale pôjde o určité obmedzenie slobody. Pôjde o, viac menej o monitorovanie cestou súdu, ktorý ešte vytvoríme alebo zriadíme. A nakoniec je tu ešte otázka, ktorá sa týka bojovníkov síl FARC. Ďakujem za túto tému O tejto téme sa v Havane momentálne diskutuje a Kolumbia má obrovské skúsenosti e, s zaintegrovávaním osôb a máme aj veľmi kompetentných, e, kompetentných ľudí, ktorí pracoval v tejto oblasti. Vzhľadom na teritoriálny charakter síl FARC, musíme ale hľadať nové schémy, Ale chcel by som vám vyjadriť eh, poďakovanie za vašu trpezlivosť a očakávam, že teda budeme môcť úspešne pokračovať v našom úsilí v procese, ktorý bude ruka v ruke aj s procesom zaintegrovávania a politickej transformácie, kde gerily budú pretransformované na politické sily. A Ďakujeme veľmi pekne potom aj za všetku pomoc, ktorú nám Európa poskytne. Európa, ktorá má obrovské skúsenosti a mm, obhajuje demokratické hodnoty a tak ďalej. A tak ďalej. Ďakujem vám všetkým za vašu pozornosť a očakávame, že v blízkej budúcnosti vám budem môcť, budem môcť k vám prehovoriť úplne priamo, nielen cez internet a veľmi vítam tento záujem Európskeho parlamentu a chcem zdôrazniť, ako ste aj vy naznačili, ten charakter tej rezolúcie, toho uznesenia Európskeho parlamentu e, ide pre nás veľmi významnou podporou v tomto e, veľmi dôležitom momente nášho historického vývoja. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si vyhradili čas na diskusiu s nami dnes a želám vám veľa úspechov pri pokračovaní e, rozhovorov. Dúfame, že to prinesie lepšiu budúcnosť e, pre vašu krajinu. Teraz pristúpime k rozhovoru s pánom Markezom. Je to zástupca FARC v rokovaniach. Poprosím ho o krátky úvod a prezentáciu svojej pozície a potom mu môžeme klásť otázky. Pán Markez, máte slovo. Can you hear us?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 colleagues, uh, what I would like to do, I will ask Mr. Uh, kolegovia, ja teraz poprosím pána Gilmora, aby predstavil váš, uh, svoj krátky príspevok a potom sa spojíme s pánom Markezom a potom sa vrátime k rozprave s pánom Gilmorom. To je asi najvhodnejší spôsob, ako toto vyriešiť. Pán Gilmore. Vy ste starým dobrým priateľom tohto výboru, bývalý e, minister zahraničia Írska. Sme radi, že ste tu opäť medzi nami. Máte slovo. Thank you very much, uh, uh, chairperson. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že som tu opäť medzi vami. A ďakujem, že môžem hovoriť o mierovom procese v Kolumbii. Chcem sa poďakovať výboru za zorganizovanie vypočutia a takisto chcem naozaj oceniť Európsky parlament za predloženie uznesenia, ktoré bolo minulý týždeň schválené. schválené. A tu chcem najmä oceniť pána Ulriho a Havita za to, čo urobili v príprave tohto zasadnutia. Ja som bol menovaný vysokou zástupkyňou, som osobitný zástupca pre mierový proces v Kolumbii od novembra a môjim mandátom je eh, podporovať eh, implementáciu mierového procesu zo strany EÚ a koordinovať eh, úsilie všetkých inštitúcií členských štátov EÚ. A v tejto funkcii pracujem z ESVČ Európskej únie. Od vymenovania som dvakrát navštívil Kolumbiu. Prvýkrát hneď po mojom menovaní v novembri. Stretol som sa s prezidentom Santosom, ktorý uvítal podporu zo strany EÚ. A navštívil som e, opäť Kolumbiu minulý týždeň a Ehm, budem aj o tejto návšteve o pár minút ešte hovoriť. Takisto som sprevádzal vysokú zástupkyňu, keď sa stretla s prezidentom Santosom a so ministrom zahraničia Kolumbie, keď navštívili Brusel v novembri a v decembri minulého roka. A takisto sa konali oddelené zasadnutia tu a v e, Havane e, s ministrom zahraničia Kolumbie. E, pred minulotýžňovou návštevou som ešte navštívil Havanu, Eh, keď je vlastne sa zahájila, dúfajme, finálna fáza rokovaní medzi jednotlivými stranami. EÚ nie je eh, členom eh, rokovania. Ja teda nemám úlohu v samotnom rokovacom procese. Je to v zásade iba kolumbijský proces. Ale aby sme sa mohli primerane pripraviť a aby sme mohli podporovať tú implementáciu, tak je naozaj dôležité, aby som navštevoval Havanu, aby som sa stretával so všetkými zúčastnenými, ktorí implementujú tento proces. V Havane som sa stretol s oboma stranami e, vyjednavačov, aj s pánom Charamiom, s ktorým sme boli spojení, aj s pánom Markezom, s ktorým sa dúfajme onedlho spojíme. Takisto som stretol kubanských a norských eh, um, garantov a takisto som sa stretol aj s ministrom zahraničia Kolumbie, Kolumbie a so zastupcami OSN. A všetci potvrdili, že chcú ostať v Havane, pokiaľ nebude uzavretá dohoda o miery. Rokovania v tejto záverečnej fáze konfliktu budú komplikované, je tam veľa zložitých problémov, ktoré sa musia doriešiť. Pán Charamio niektoré veci spomenul, ale zdá sa mi, že obe strany sú naozaj odhodlané ukončiť tento proces. Ja som preto odišiel z Havany ako optimista e, a myslím si, že kolumbijská vláda a FARC naozaj uzavrú dohodu. A tento optimizmus bol posilnený ešte ehm, počas následujúcich dní, kde obe strany sa dohodli, že sa obrátia na Bezpečnostnú radu OSN so žiadosťou o uznesenie, o rezolúciu, ehm, na základe ktorej by išla do Kolumbie monitorovacia misia a Bezpečnostná rada odsúhlasila túto rezolúciu minulý týždeň, ako vieme. Keď som navštívil Havanu a Kolumbiu, Najčastejšie používané slova e, v tomto mierovom procese e, sú e, implementácia. A to je vlastne spojené s hlavnou úlohou EÚ v procese podporovať implementáciu. Keď som naposledy navštívil Kolumbiu. Stretol som sa s pánom e, Pardom, e, ministrom pre postkonfliktnú fázu, s ministrom obrany som sa stretol a takisto aj s prokurátorom, ktorý je zodpovedný za e, prechodnú justíciu. Takisto som sa stretol so zástupcami obetí, bývalých bojovníkov, so zástupcami tlače a občianskej spoločnosti. S pánom Pardom, ministrom, som hovoril o tom, ako by Európska únia mohla podporiť implementáciu. Pán Pardo uviedol 18 priorít predpokladov pre rýchlu implementáciu po uzavretí dohody. Prebiehajú rôzne rokovania medzi delegáciou EÚ v Bogote a medzi ministerstvom pána Pardu o tom, ktoré z týchto 18 priorít môže Európska únia poskytnúť a podporiť medzi témami, o ktorých sa diskutuje, a dúfam, že EÚ v nich naozaj poskytne podporu, to je najmä odmínovanie kolumbijského územia. Európska únia už teraz poskytuje pomoc e, jednej iniciatíve, ktorá odmínováva úmeň, e, územie a tam spolupracujú zástupcovia vlády aj Farku a identifikujú miesta, ktoré sú zamínované. Odmínovanie Kolumbie, Kolumbie bude e, veľká výzva. Kolumbia je štátom, ktorý má druhý najvyšší počet mín na svete po Afganistane. Veľa z týchto mín, ktorý, ktoré sú rozmiestnené na území, sú ručne vyrobené. Boli vyrobené napríklad z plechoviek a z rôznych primitívnych mechanizmov, takže odmínovanie bude naozaj náročné. A myslím si, že toto je presne oblasť, kde Európska únia môže pomôcť v období bezprostredne po uzavretí tej mierovej dohody. Príležitosť eh, som takisto využil na to, aby som si priamo na mieste pozrel niektoré existujúce projekty, ktoré financuje Európska únia. EÚ cez inštitúcie aj cez členské štáty eh, dlho spolupracuje a podporuje Kolumbiu. A naozaj tam prebieha veľké množstvo dobrej práce. Medzi týmito projektami, ktoré som navštevil, je napríklad e, projekt Calcoto e, Bal in Pass. Je to e, projekt rozvoja vidieka a financuje to samotný Európsky parlament to bolo územie, ktoré FARC kontroloval do roku 2008 a teraz sa využíva produktívne. Malí poľnohospodári tam pestujú kokosové palmy a ovocie a do nedalekého mesta Kali to dodávajú tieto produkty do supermarketov. Takisto sa vytvára Trastový fond Európskej únie v súčasnosti. To bude vlastne finančný nástroj pri spolupráci e, v rámci mierového procesu. Dúfam, že všetky členské štáty prispejú do trastového fondu, e, pretože to je vlastne hmotný dôkaz toho, akú podporu EÚ poskytuje tomuto mierovému procesu. Mojím plánom je e, navštíviť ešte viackrát Kolumbiu v nasledujúcich mesiacoch v rámci výkonu svojho mandátu a mm, stretnem sa so zástupcami vlády, ale aj so zástupcami opozície, s členmi parlamentu, so zástupcami občianskej spoločnosti a stretnem sa tak ako vždy aj s vedúcimi misií Európskej únie a aj s tými, ktorí pracujú priamo v teréne na projektoch. Moja práca sa bude vzťahovať na oblasti um, hospodárskeho rozvoja a aj na ľudské práva. Samozrejme. Toto je veľmi dôležité obdobie pre Kolumbiu. Po 50 rokoch krvavého konfliktu, um, počas ktorého zahynulo 220 tisíc ľudí a 6 miliónov ľudí utieklo zo svojich domovov, um, sa teraz Kolumbia nachádza na Prahu mieru. EÚ a členské štáty podporujú Kolumbiu už 10 ročia. Poslanci parlamentov aj Európskeho parlamentu a takisto mnohé európske mimovládky sa živo zaujímajú už celé roky o Kolumbiu a podporujú mierový proces. A presadzujú mier a takisto dodržiavanie ľudských práv. Teraz e, prichádza okamih, kedy Kolumbia môže takisto môže uzavrieť e, trvácnú dohodu o miery a Európska únia teraz naozaj hmatateľne môže prispieť bude to samozrejme aj výzva, je tam veľa náročných prekážok. Teraz e, prežívame záverečnú fázu rokovaní a čakajú nás aj rôzne prekážky v e, implementácii samotnej dohody. Ale toto všetko je vlastne v konečnom dôsledku len kolumbijský projekt. E, len samotní e, Kolumbíčania môžu zrealizovať mierovú dohodu, ale z vlastných skúseností z Írska viem, že pri implementácii mierovej dohody hrá dôležitú úlohu aj e, podpora zo zahraničia. Preto teraz práve Kolumbia potrebuje podporu Európy a Európskej únie. Každý, s kým som sa stretol v EÚ, víta podporu pre Kolumbiu, víta takisto záujem Európskeho parlamentu v tomto mierovom e, procese a oceňuje aj e, tú podporu, ktorú e, poskytujú členské štáty. My v tomto procese máme dôležitú úlohu. Európsky parlament zohrával vždy v tomto mierovom procese dôležitú úlohu. To je potrebné uvítať. Ako ste povedali, pán predseda, ja som starým priateľom tohto výboru, a aj Európskeho parlamentu ako takého. A veľmi mi záleží na tom, aby som spolupracoval s výborom AFET aj e, s ostatnými skupinami, ktoré sú zapojené do mierového procesu a aj so konkrétnymi poslancami, ktorí sú zapojení do tohto. Toto je presne okamih, kedy sme schopní poskytnúť nejakú hmatateľnú podporu Kolumbii. V súčasnosti na celom svete prebieha obrovské množstvo konfliktov, ktoré sú neriešiteľné, ale Kolumbia teraz prežíva fázu nádeje, okamih nádeje a my e, túto príležitosť musíme využiť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne, Jen, za vysvetlenie a objasnenie situácie. A diskusia bude pokračovať neskôr ale uh, máme, nadviazali sme spojenie s pánom Markezom a preto okamžite mu odovzdám slovo a predtým, než sa spojenie opäť preruší. Nech sa páči, máte slovo, pán Markéz. Dámy a páni,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 se consolidan acuerdos de descontaminación del territorio de artefactos explosivos. Čiže je potrebné zbaviť územie e, výbušnín a taktiež treba riešiť otázku zmiznutých osôb a pripravujú sa taktiež kroky, aby E, maloletí ostali mimo pôsobenia vojny. 25. januára Bezpečnostná rada OSN schválila jednohlasne a veľmi v krátkom čase rezolúciu 2271 z roku 2016 o osobitnej politickej misii, ktorá bude pôsobiť ako pozorovateľská misia zo strany latinsko-amerických a karibských štátov a bude monitorovať naozaj ukončenie e, palby alebo zastavenie palby a potom odovzdávanie zbraní, keď sa ten ďalší krok dohodne. Ďalej. Ďalším krokom bude, budú reštitúcie a ďalšie kroky, na ktoré sa bude poukazovať z hľadiska toho, čo treba riešiť aj otázke beztrestnosti. Ďalej tu bude komisia pre objasnenie pravdy e, so záujmom spolužitia a toho, aby nedochádzalo k opakovaniu takýchto konfliktov. A pokiaľ je o zmiznuté osoby, tejto otázke sa tiež bude venovať pozornosť a budeme mať aj justíciu v záujme mieru, ktorá bude pôsobiť a ide o to, aby vznikli garancie, že sa konflikt už nebude opakovať. Nie je pochyb, že čím, že naozaj sa mnoho očakáva od e, justície premiér ako významnom kroku. Bude mať jurisdikciu, e, ktorá sa bude týkať e, zodpovednosti tá sa odvíja od tohto dlhého odzbrojeného konfliktu. Ide potom o vytvorenie krokov, ktoré povedú k trvalému mieru, ktorý nebude možné zvrátiť. A pritom sa bude zabezpečovať to, že všetky osoby budú mať e, garantované základné práva. A v tomto e, je to absolútne nutný krok, ide aj o právo na pravdu v rámci celého systému. Taktiež sa tu vytvorí model pre uplatnenie spravodlivosti aj s patričnými alternatívami. A bude potrebné objasniť aj pravdu o tom všetkom, čo sa udialo, aby sa už nikdy neopakovali tie hrôzy, a taktiež bude potrebné uznať si zodpovednosť a to povedie taktiež e, k zmiereniu s obeťami. Gracias. No, ah. Thank you. Is he back? Well, okay, if you can start. No. Nech sa páči, pokračujte. Alebo tak by som poprosil, pokračujte. Prepačte, ale zdá sa, že sú tu nejaké technické problémy. Hovoril som o tom, že keď e, sa aj uplatňa nejaké sankcie, e, pôjde o to, že tí, ktorí budú sankcionovaní, aby to bolo spravodlivé voči tým, ktorí boli pred tým obeťami. A toto je dôležitý krok, aby sme skončili s tendenciou, že sa nebudú dodržiavať mierové dohody. Jurisdikcia predpokladá, že tam budú uplatňovanie e, e, rôzne typy e, trestov, dokonca až do výšky 20 rokov. A samozrejme, že osoby, ktoré budú súdené, budú mať právo byť obhajované pred súdom. A dôležité je, aby aj tí, ktorí neboli bojovníkmi, ale boli civilní, aby taktiež mali príležitosť e, náležite e, sa zapájať e, do politických aktivít. A čo sa týka teda aj civilného sektora. A tí, ktorí boli nejak nepriamo zaangažovaní do aktivít toho ťažkého obdobia, aj keď nie priamo vojensky, nemali pri sebe zbranie, ale povedzme podporovali ako podnikateľe niektoré aktivity. Takže musíme skončiť s bezstretnosťou v Kolumbii a tí, ktorí spôsobili vojnu, musia vziať na svoje plecia patričnú mieru zodpovednosti. A viem, že e, boli ľudia, ktorí sa obrovsky obohatili z tejto vojny a pritom nikdy neboli braní na zodpovednosť za svoje činy. Preto je potrebné, aby kauzy, ktoré vznikli ako pôvodca tohto konfliktu, aby sa ani také kauzy už nevyskytovali. Aby toto nešťastné obdobie nebolo len určitým obdobím, e, ktoré je tmavým, tmavou škvrnou na našich dejinách, ale chceme, aby sa takéto obdobie už nikdy nemohlo vrátiť, aby sa krajina rozvíjala v miery. Vláda v 80. rokoch e, e, pôsobila v 80. rokoch veľmi e, silnou rukou proti organizácii Unión Patriotika a vlastne zlikvidovala asi 5000 členov týchto, tejto organizácie a nechceme vidieť ani takéto kroky zo strany štátu. A vieme zase aj na druhej strane, čo dokážu polovojenské e, skupiny, keď majú v rukách svoj ozbrojený mechanizmus ako nebezpečný nástroj. Vítame ale solidárne, e, solidárnu formu podpory, ktorej sa nám dostáva aj z Európskej únie. Podľa nášho názoru najspravedlivejšie a najdôslednejšie pri hľadaní mieru bude keď sa FARC vymaže zo zoznamu e, teroristických organizácií, kam nás zaradili. Pretože toto je vážnou prekážkou pri normalizácii politického života v Kolumbii. Ak by sme teda boli vyradení z toho zoznamu, určite by to napomohlo k návratu našich bývalých revolučných bojovníkov do civilného života. Sme za mier a vážime si medzinárodnú podporu tohto procesu a nepochybujeme o tom, že sa nám podarí dospieť k mieru, lebo je to našim veľkým cieľom. Mier pre všetkých a pre všetkých Kolumbícov a Kolumbíčanky. Verím, že rok 2016 bude konečne mierom pre Kolumbiu. Ďakujem vám. Herzlichen Dank. Ďakujeme veľmi pekne za vaše slova. A dostávame sa k diskusii a požiadam vás aj kvôli technickým problémom, aj kvôli veľkému časovému meškaniu. Musíme pokračovať veľmi rýchlo. Ešte máme jeden prie, e, príspevok, máme ešte e, ďalšieho hostia. Tak ako prvý dostáva slovo pán Freund za SAD. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Marques, za to, že ste tak eh, skoro ráno stali. Rád by som sa najskôr vyjadril ku krokom, ktoré ste vy prijali. Mier je konečne na horizonte počas môjho výskumu a počas eh, prípravy na dnešnú výbavu, výmenu názorov som si prečítal článok v New York Times s nadpisom v rastúce násilnosti v Kolumbii vyvolávajú nové pochybnosti. Je to z 26. októbra, ale spred 30 rokov, 1987, Tri roky skôr, bolo podpísaná, bola podpísaná dohoda o prímeri, ktorá, ako vieme, netrvala veľmi dlho. Patriotická únia sa stala cieľom e, zabití, pričom vláda tvrdila, že rebeli využili prímerie na ozbrojovanie. Teraz o 30 rokov neskôr ste dospeli k záveru, že e, skutočne stačilo. Opätovne, toto je veľmi dobré rozhodnutie, uvedomili ste si, že bolo, sa už bolo predatých, e, bolo predaté príliš e, veľké množstvo krvi. No a teraz moje otázky. Čo myslíte, aké sú rizika, ak vôbec nejaké, uh, úspešného výsledku mierového procesu? Akú politickú úlohu vidíte pre vašu skupinu v období po prijatí dohody? My veľ, s veľkým optimizmom sledujeme, čo bolo povedané o uh, spravodlivosti a obetiach. Môžete vysvetliť, ako zaistíte, aby obete mali, aby práva obeti boli dodržiavané. No a na záver dohoda o ukončení produkcie koky výmenou za reformu bude dostatočná na ukončenie obchodovania s drogami a priniesie to polnohospodárom udržateľné prostriedky a udržateľné živobytie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Bilbao Barandika, teda par, pani, pardon, Mrs. Bilbao Barandika. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Markers. A v prvom rade vám chcem povedať, že sme spokojní, pretože Kolumbia urobila krok vpred smerom k mieru a želáme si, aby naozaj úspešne ten proces bol završený. Často sa ale nehovorí o týchto veciach, ale procesy prebiehajú. Teda, aké sú tie najväčšie problémy a ťažkosti, s ktorými ste sa vy stretli, aby ste si mohli vôbec sadnúť za rokovací stôl? A predpokladáme, že sa dospoje ku e, dohode v nastavujúcich mesiacoch. Čo predpokladáte e, vy, že by tu mohlo byť ešte pred vami, čo treba riešiť? čo môže stiažiť dosiahnutie dohody. To je mm, ťažké pre organizácie, ako je tá vaša, proste sledovať nejakú líniu e, a dodržiavať stále tie isté parametre. Je tu aj politický rozmer. Ako sa chcete potom politicky zapojiť? Vytvoríte si politickú stranu, predpokladám, ale asi budete sledovať jednu politickú líniu, keď sa tieto procesy ďalej budú rozvíjať. A ďalšia otázka. Akú úlohu podľa vás by ste mali zohrávať pri zmierení a pri uznaní práv obetí? Ďakujem. Eh, muchas gracias también para participar. Ďakujem pekne, že môžem byť prítomná na tomto Eh, vypočutí. Bola som v Kolumbii poprvý raz eh, zhruba pred 30 eh, rokmi a veľmi rada pani Lunáček prerušená. problem, because... Preto nemáme problémy. My sme ho pozvali a vyšiel na delegáciu e v, na Hava, v tam je dobré spojenie, ale on to neakceptoval. A preto máme teraz tie problémy, ktoré máme. So I propose. Takže ja navrhujem položiť otázky pánovi Gilmorovi. Yeah, we have no Ramon Georgi. Ramon Georgi, nech sa páči, máte slovo. Chcela by som, chcel by som sa spýtať pána Gilmara, či by bolo možné, okrem toho, že mu teda ďakujem za jeho príspevok a vyjadrenie, či by bolo možné e, z jeho pozície osobitného vyslanca zorganizovať návštevu Európskeho parlamentu v Kolumbii ešte prv, než bude referendum. Chcel by som vedieť, či by bolo možné nejak to dohodnúť e, s parlamentom a vládou Kolumbie, že by prijali nejakú takúto návštevu. E, proste e, Európska únia by touto cestou chcela vyjadriť tiež svoju pomoc a že by sa robila delegácia, taká mierová delegácia z Európskeho parlamentu na podporu Kolumbie. Ďakujem. Pani Lunáček, áno, ďakujem veľmi pekne. Dobre, tak začnem znova, hovorí pani Lunáček. Poprvýkrát som bola v Kolumbii pred viac než 30 rokmi a pozorne som sledovala zblízka vývoj v krajine. A som veľmi rada, že teraz máme možnosť počuť aj predstaviteľa vlády, aj predstaviteľa síl FARC, aj osobitného vyslanca Európskej únie. Toto vlastne naznačuje, že si môžeme byť, ja sme istí, že naozaj teraz nastane mier a že ľud Kolumbie toto bude vnímať samozrejme ako veľmi dôležitú vec. Mám tri otázky. Poprvé, hovoríme aj, teda hovorili sme aj s pánom Charamidom a vy ste tiež spomínali, že bolo jedno obdobie, e, kedy fungovala e, Unidad Popular a hovorili ste aj o potrebe demilitarizácie polovojenských skupín a Neviem, či ste presvedčení o tom, že sa už nevráti to, čo tu bolo pred 20-30 rokmi. A ako, alebo čo môžeme my preto urobiť? Po druhé, v silách FARC bolo tiež dosť žien. A predpokladám, že aj vo vašich delegáciách je, sú ženy zastúpené a predpokladám, že teda budú aj v občianskej spoločnosti, aj vo vláde. Bez žien to nepôjde určite. A posledná otázka. Je tu 6 miliónov osôb, ktoré sú odidencami v rámci krajiny. Aké e, garancie poskytnete, aby sa tieto, tie osoby mohli vrátiť domov? Ďakujem. Je dobré, e, keď sa ženy zúčastňujú, ale ak E, žena má byť jedinou podmienkou mieru, to zachádza asi trošku ďaleko. Slovo má teraz pán Marquez. Pokiaľ ide o prípad Unión patriotika, hej, pýtali ste sa na riziká, ktoré by mohli ovplyvniť mierový proces. No,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 Dôležité je, že vláda vyšla do Havany aj svojich generálov e, z policie, z letectva a aj pozemných síl. A bude dobre, keď sa navzájom lepšie spoznáme. A potom tieto e, síly, ktoré stáli proti sebe, budú lepšie vedieť riešiť konkrétne otázky a budú vedieť lepšie postupovať na ceste e, získavania si vzájomnej dôvery. Je to v záujme mierového procesu a podpisu e, dohody o definitívnom miery. Je tu jedna otázka, ktorá sa týka náhrady e, plodín na miesto koky, že by sa pestovalo niečo iné. Určite to súvisí so sociálnou a ekonomickou situáciou a e, mnohí vidiečania sa nachádzajú v veľmi zlej hospodárskej situácii, tak pestujú koku a treba nájsť pre nich nejakú náhradu na miesto koky. A v podstate treba priamo konzultovať tieto veci e, s vidiečanmi. A tieto spoločenstva vidiečanov budú priamo hovoriť s vládou o možných alternatívnych plánoch rozvoja hospodárstva s cieľom, aby sa postupne mohlo ustúpiť od e, pestovania koky a nahradiť ju iným, inými ekonomickými činnosťami. Zase sme stratili signál, zdá sa, alebo už ukončil svoj príspevok pán Marquez. Asi by sme sa už nemali pokúšať znova nadviazať internetový kontakt, hovorí pán predsedajúci. No a teraz sa dostane slovo pán Koráro ktorý chcel ešte položiť otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánu Gilmorovi. A ja sa pripájam k vyjadreniam o úspechu mierového procesu. Mám dve otázky. Prvá, prístup spravodlivosti treba zaistiť, aby tí, ktorí porušujú zákony, ostali nepotrestaní. Príde tá dohoda. Dôležité je, tá je náprava pre obete a ich rodiny zatiaľ nie je ale úplne jasné, ako sa to bude odvíjať. A ďalší bod máme pochybnosti o nových vízach pre občanov Kolumbie do EÚ. Či to nejakým spôsobom nepomôže eh, organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami. Vieme, že to je veľmi čulá eh, činnosť. Napríklad klan Drangety eh, v Taliansku a táto je jedna z hlavných partnerov kolumbijského drogový, drogového obchodu. And... Ďakujem pekne. A Tenok a Howie, Howitt dostanú teraz slovo na jednu minútu, potom pán Gilmore a potom ukončíme zasadnutie, pretože na jednu, ale skutočne len na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda, vážený pán Gilmore, vaša krajina, moja Veľká Británia, my sme na severe tiež prežívali veľký konflikt, ktorý bol však mierovo vyriešený. Um, um, tú asociáciu medzi IRA a Farkom v minulosti. A moja otázka sa týka trastového fondu, o ktorom ste hovorili. Nikto o tom zatiaľ nehovoril. Aké sú celkové finančné náklady na implementáciu bežných práci a kompenzácií a, a podľa za demobilizáciu a odzbrojenie Farku. Viem si predstaviť, že to bude to budú obrovské čiastky. Máme nejaké približné čísla od kolumbijskej vlády, pracovali, odkiaľ bude to financovanie z ich vlastného rozpočtu, ako aj z medzinárodnej pomoci. A je tu morovský dopyt po globálnom financovaní po takýchto veciach. Ja som sa včera stretol s delegáciou e, Severného Cypru, tureckej komunity, a oni povedali, že potrebujú 15 miliard dolárov, aby otázka Cypru bola vyriešená hľadiska kompenzácií. Takže myslíte, že Európsky trastový fond eh, nájde peniaze a že toto sa bude dať eh, náležite financovať? Jan áno, ja by som tiež chcel poďakovať pánu Gilmorovi. Eh, Rádi podporujeme vašu prácu a ďakujeme za spoluprácu a vašu ponuku. Isté ju príjmeme. pánu Gilmorovi ešte e, dva elementy e, dvom elementom uznesenia by ste sa mohli vyjadriť. E, zapojenie občianskej spoločnosti. A to je veľmi citlivé v týchto veciach. Ako chcete sa angažovať v, s občianskou spoločnosťou vo vašej práci a ďalej trastový fond musí byť prístupný obom stranám, nielen vláde. Mohli ste sa vyjadriť k tomu a ďalej navštívite politických väzňov na najbližšej, eh, na najbližšej návšteve a budete sa snažiť eh, vyriešiť niektoré eh, problémy v tejto oblasti. Ďakujem. Amen. Thank you. Pán Gilmore, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. A ja nadvežím na to, čo ste povedali. Najskôr k otázke politických zoskupení v Európskom parlamente o tom, že v kontexte parlamentných delegácií, parlamentnej delegácie, ktorá navštívi Kolumbiu. Myslím, že to by bolo veľmi vhodné. Myslím, že vždy tu dialog a sesterské strany a zoskupenia politické, e, príslušníci rovnaké politické rodiny e, medzi sebou vedú a vychádza toto z hlbšieho pochopenia a by som chcel tomu pomôcť. Veľmi rád by som bol, keby som tomu pomohol. A ja sa chcem e, pravidelne stretávať v rámci mojej práce, angažovať sa s parlamentom, pretože ja viem, ako bývali poslanec, viem, že prebiehajú politické diskusie a môžu ich poslanci medzi sebou viesť, e, čo priniesie lepšie pochopenie udalosti. A tiež myslím, že je dôležité, že v rámci celého politického systému e, Kolumbii vzniklo pochopenie a ocenenie podpory Európskej únie pre mierové, mierový proces, ktorý sa všeobecne vníma ako veľmi dôležitý. Pán Perero, k otázke, alebo dvom otázkam. Poprvé, otázka prístupu k spravodlivosti. Ako už vysvetlil pán Charamio o svojej prezentácii, tak obete boli v centre e, dohody, ktorá bola oznámená 15. decembra. A to je veľmi dôležité. Je to prvý mierový proces, kde obete sú tak v centre pozornosti v rámci diskusí a tiež e, sú v centre pozornosti ich potreby zohľadňujú sa už v úvodných fázach a sú neoddeliteľnou súčasťou procesu výzovému systému a otázkam. Kuta, ako viete, prezident eh, Kolumbie odpísal dohodu začiatkom decembra otázkam obchodovania s narkotikami. Súčasťou tejto dohody bolo riešiť ten obchod v Kolumbii a riešiť ho pri zdroji, snažiť sa, aby tí, ktorí pestujú koku, začali pestovať alternatívne plodiny. To nebude jednoduché, pretože to je samozrejme veľmi výnosná eh, forma aktivity. A nutia preorientovať ľudí na iný plodiny bude veľmi náročné a to je jeden z dôvodov, prečo Európska únia sústredí svoju pozornosť na rozvoj vidieka a na spoluprácu s vidieckými komunitami, aby sa zrealizoval tento prechod z nelegálneho pestovania na pra- legálne aktivity. A ako už som pozeral, povedal predtým, ja som navštívil projekt, ktorý aktívne sa venuje práve tomuto a veľmi úspešne. Na Trastový fond Európskej únie pán Tanok, aké budú celkovo finančné náklady, budú veľmi značné, ako ste povedali. Vykonáva sa práca a ja som hovoril s vyjednávačmi strán na týchto veciach. Porepočítava sa, aké budú celkové náklady. Samozrejme, pokiaľ nebude prijatá dohoda, tak je ťažké niečo povedať, ale ja vám už môžem teraz povedať, že náklady tejto dohody budú znášať hlavne občania Kolumbie a kolumbijská vláda. Eh, má to dopady a dôsledky eh, rozpočtová situácia, na rozpočtovú situáciu v Kolumbii eh, medzinárodná podpora bude veľmi dôležitá, ale financovanie, ktorú poskytne medzinárodné spoločenstvo, vrátane Európskeho trastového fondu, to bude len veľmi malým zlomkom toho, čo si to bude vyžadovať. Vláda a správa Trastového fondu Európskej únie, myslím, že bude strategická rada pre Trastový fond, ktorá bude rozhodovať o celkovej politike pre Trastový fond a prečná rada v Bogote, ktorá bude riešiť detailné otázky projektu financovania. Takže budeme mať veľmi prísny dohľad nad tým, e, čo bude robiť trastový fond, ako som už povedal predtým, tak zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, ako sa bude využívať, ale jedna zo širokých oblastí, ktorou sa zaoberáme, je oblasť e, rozvoja vidieka. Ja nemyslím, že trastový fond sa bude využívať na kompenzačné účely, ako ste naznačili a otázka občianskej spoločnosti pán Havita. Áno, ja počas, e, stret, stret, alebo počas návštev v Bogote stretám s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, budem v tom pokračovať a budem spolupracovať eh, s všetkými zástupcami všetkých organizácií, organizácií žien, organizácií, ktoré zastupujú obete. Stretol som sa ACR, ktorá e, pracuje a venuje sa integrácie bývalých bojovníkov v spoločnosti a ja dúfam, že sa e, stretnem s predstaviteľmi odborov, e, náboženskej obce, v podstate s, komplexne so všetkými predstaviteľmi občianskej spoločnosti, aby chápali, čo robí Európska únia, ale aby sme aj my pochopili, aké sú ich potreby. Nechcem Zatiaľ nemám v pláne navštíviť väzenia, väzenské zariadenia, ale môžem o tom hovoriť s delegáciou v Bogote. A vy ste sa spýtali na to, kedy Trastový fond Európskej únie bude dostupný. Nuž, my, my dúfame, že bude zriadený a bude to súhlasiť s prijatím dohody. Práca v tomto stále pokračuje. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste svoje členské štáty vyzvali aby prispievali k trestovému fondu. Je dôležité, aby e, členské štáty prispievali, pretože je to e, skutočne veľmi reálne vyjadrenie e, podpory Európy tohto procesu a moment, kedy je to skutočne veľmi dôležité. A ak toto je moja posledná príležitosť, rád by som ocenil podporu, ktorú som dostal v mojej práci od ESVČ, Šéfer ktorý je vedúcim oddelenia pre Ameriky, Ameriku a tiež ďakujem za podporu, ktorú som dostal od eh, delegácií v Bogote, rovnako podpora na Kube od eh, delegácie v Hávane. Ďakujem. Thank you much uh, for your contribution. We hope Ďakujem za tento príspevok. Dúfajme, že e, celá táto práca bude završená dobrým výsledkom a že potom budeme môcť rozvinúť aj dohodu, ktorá má EÚ s Kolumbiou v našom spoločnom záujme. Dúfajme, že sa to všetko takto zrealizuje. Všetkým zainteresovaným želáme veľa šťastia a pevné nervy v následujúcich týždňoch, pretože po dohode príde tá ťažšia fáza, a to implementácia. To je vždy veľmi komplikované. Ďakujeme, pán Howitt. Um, ďakujeme pánovi Howardovi.